Good morning, ladies and gentlemen. Allow me to welcome Dobré ráno, kolegovia. Vítam vás e, v dnešný druhý deň schôdze výboru REGI. Prosím, posledajte si a môžeme začať e, s našim programom. Ďalším bodom na programe je návrh stanoviska, pokiaľ ide o všeobecný rozpočet Európskej únie pre finančný rok 2018. Výbor REGI každý rok e, prijíma stanovisko k uzneseniu, e, ktoré pôjde spolu e, s pozíciou Európskeho parlamentu k návrhu európskeho rozpočtu a budete si možno pamätať, že na hlavnom stretnutí sme mali výmenu názorov, kde bol všeobecný spravodajca Borisov pokiaľ ide o rozpočet EÚ e na rok 2018, na finančný rok 2018. Sústredili sme sa na usmernenia a stratégiu Európskeho parlamenta, pokiaľ ide o rozpočtový e, postup a na iné aspekty rozpočtu dnes keď e, spravodajca Regi, teda ja ako spravodajkyňa Regi, pre tieto otázky vám, vám predstavujem môj návrh stanoviska. Štvrtok 20. júla by bola lehota na podávanie pozmeňovacích návrhov koncom dňa a potom by sme hlasovali 7. septembra na našom e, výbore a e, výbor rozpočtový, čo je výbor gestorský, tí by mali hlasovať o tejto téme potom 10. oktobra. A teda teraz predstavím po bulharsky moje návrh stanoviska. Kolegi, Vážení kolegovia, v tomto návrhu stanoviska, eh, ktoré vám teraz eh, rada eh, predkladám, sa sústredujem na viaceré témy. Mali by ste vedieť, že každé stanovisko môže byť maximálne jednu stranu dlhé. Poprvé zdôrazňujem dôležitosť koheznej politiky, čo je jeden z hlavných nástrojov rozpočtu EÚ e, na vytváranie hospodárskeho rastu a nových pracovných pozícií. A vieme, že kohezná politika e, počas prvých e, rokov v 2014-2020 bola charakterizovaná malým využívaním a mnohými sklzmi, pokiaľ ide o implementáciu tohto programu. Žiadam e, členské štáty, aby vždy vymenovali tie príslušné orgány, ktoré spravujú kohezné fondy v ich krajinách, aby vždy e, aktívne spolupracovali na implementácii týchto kohezných fondov. Cením si eh, snahy komisie eh, riešiť tú otázku s kozou, eh, pokiaľ ide o nezaplatené faktúry. A mám tu isté obavy, pokiaľ ide o nízku mieru podávania žiadosti o preplacenie za roky 2014-2020, čo by mohlo viesť tomu, že opäť na novo tento skos, táto kopa nezaplatených faktúr vznikne. A v rámci strednodobej revízie viacročného e, finančného rámca e, vyzývam, aby e, tieto informácie boli aktuálne, pravidelne aktualizované. 25,7% 25,7% navýšenie platobných prostriedkov v rámci okruhu 1 a máme navrhnutú túto sumu alebo toto zvýšenie na rozpočet na rok 2020 a je otázka, či tieto sumy sú dostatočné, pokiaľ ide o tento okruh. Myslím, že je veľmi dôležité v tejto súvislosti poskytnúť dostatočné platobné prostriedky na to, aby boli pokryté platby v rámci koheznej politiky, aby sme ukázali schopnosť Európskej únie e, plniť svoje záväzky a udržať si svoju reputáciu. Moje stanovisko požaduje alebo navrhuje väčšie, väčšiu mieru e, synergie medzi e, fondami FCIC a ďalšími finančnými nástrojmi. A takisto e, podporujeme predlženie alebo rozšírenie fondu FC. Vítam skutočnosť, že návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje aj prvky E, strednobé revízie balíčka, čo si bude e, vyžadovať alebo navrhovať väčšiu flexibilitu. A bola by som rada, aby sme sa sústredili e, pokiaľ o implementáciu týchto fondov na konkrétne výsledky a teší ma, že sú tu isté snahy ísť cestou prístupu vychádzajúceho z konkrétnych, konkrétneho výkonu. Potrebujeme viac transparentnosti a viac povedzme takých osvetových kampaní, pretože ľudia by si mali uvedomovať, aká je úloha Európskej únie, pokiaľ ide všetky tieto projekty. Chcela by som sa vám dopredu poďakovať za, e, váš, za vaše príspevky, za vaše pozmeňovacie návrhy a takisto aj za vašu pozornosť. Čiže toľko moje stanovisko alebo návrh stanoviska. A teraz by som poprosila tieňových spravodajcov, aby sa vyjadrili. Pokiaľ chcú, nech sa páči, pán Polček, tenevý spravodajca. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že to stanovisko, ktoré vy ste predložili a vypracovali na základe diskusie, ktorú sme tu minule viedli na výbore, takisto aj s ďalšími ministrami, je vydarené. Myslím si, že e, sa týka všetkých dôležitých oblastí a všetkých kľúčových tém. Takže ďakujem pekne za to stanovisko a myslím, že si zaslúhuje iba pár čiastočných komentárov. Nemali by sme podľa mňa zabúdať ani na vyjadrenie sa voči alokácii prostriedkov pre oblasti bezpečnosti, security and safety, ktoré, tak ako kolega Muresan zdôrazňoval v návrhu rozpočtu, nezodpovedajú reálnej potrebe a mali by byť určite aj na rok 2018 navýšené. Platí to aj preto, že, alebo aj napriek tomu, že nejde o vlastnú tému regi, ale napriek tomu by som chcel dnes o tejto téme pri tejto príležitosti hovoriť. Takisto si myslím, že by sme mali byť možno kritickejší voči úlohe fondov FC alebo fondu tento fond ani iné fondy by v roku 2018 ani do budúcna nemali zasahovať do úlohe európskych štrukturálnych a investičných fondov. To sme konštatovali na tomto výbore už viackrát. Myslím si, že tento výbor by sa k tomuto tvrdeniu a k tejto pozícii mal opakovane vrácať a to aj s ohľadom na poznatky, ktoré boli obsiahnuté napríklad v dokumente komisie, ktorá E, ktorý sa týka budúceho financovania EÚ a úlohy európskych fondov. Predmetom nášho zájmu by malo byť aj navýšenie prostriedkov na platby o tých e, spomínaných 25,7%, ako správne povedala aj dnes e, pani predsednička. Platobná predpoveď a jej aktualizácia, na tej by sme mali trvať a takisto mám istú pochybnosť alebo istú určitý otáznik k tomu, či takýto objem e, prostriedkov bude naozaj dostatočný. A táto obava, ktorú aj ona tu dnes e, vyjadrila, e, je niečo, čo by som tiež chcel podporiť a zdieľať. Ako, toľko z mojej strany, ako som povedal na začiatku môjho vystúpenia, pre mňa je toto predložené stanovisko dobré, dostatočné, Venujem sa hlavným dôležitým témam a ja pripravím iba niekoľko pozmeňovacích návrhov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej pán Pirinsky. Uh, Ďakujem pekne, ja budem takisto vystupovať uh, po bulharsky. Pani eh, predsednička, chcel, chcel by som povedať e, následovne o vašom návrhu stanoviska spomínate najviac dôležité aspekty rozpočtu, ktoré by e, mali byť zohľadňované aj nami na výbore REGI. Chcel by som povedať e, niekoľko vecí, ktoré súvisia s týmto stanoviskom. Poprvé, pani predsednička. Myslím si, že je správne vnímať koheznú politiku nie iba ako nástroj rozpočtový, práve naopak. Rozpočet by mal byť vnímaný ako nástroj, nástroj vykonávania jednej z hlavných politik Európskej únie a to je kohezná politika. Prečo to hovorím? Kohezia sama o sebe je veľmi dôležitá, ak chceme mať dobre fungujúci vnútorný trh. Bez kohezie nemôže fungovať tak, ako by mal. A kohezia, koheznosť je veľmi dôležitá, pokiaľ má celá Európska únia dobre fungovať. A preto si myslím, že rozpočet by mal slúžiť koheznosti. A takisto ako ste aj vypovedali, aj pán Polček naozaj dochádza k navýšeniu platobných prostriedkov o 25,7% ale zároveň máme tu istú obavu, či toto navýšenie je dostatočné. Pretože e, budúci rok um, pretože budúci rok rôzne projekty budú teda takto, tu by som mal spomenúť e, to, že máme tu ten výrazný skos, pokiaľ ide o platby z prechádzajúceho obdobia a tu by som, e, pani prezidentka, chcel povedať, že komisia nespravila to, čo mala spraviť už dávno. Konkrétne revízia kohezné politiky za posledné 3 e, roky. Pamätáte si na 7. kohezné e, fórum, e, ktoré bolo pred týždňom, bolo veľmi zaujímavé, ale tam komisia nepredstavila svoju analytickú správu tak, ako to spravila na tom šiestom fóre. A počuli sme k tomu isté vysvetlenie zo strany komisie na rozpočtovom e, výbore. Tam komisia povedala, že spravili to umyselne, pretože si chceli vypočuť názov e, názor jednotlivých aktérov na tom fóre a že chceli všetky tieto názory zahrnúť e, do tej správy, ale tá logika by podľa mňa mala byť naopak. E, e, najprv má byť predložená správa na tom fóre, potom sa treba, alebo treba o tom diskutovať a potom by komisia mala zohľadniť to, čo jednotliví aktéry povedali. Komisia povedala aspoň dvakrát, že má veľké obavy minimálne o dve veci. Poprvé, predchádzajúca komisia v roku 2014 povedala, že procesy konvergencie sa zastavili. Dokonca ešte aj pred rokom 2014. A že sme videli isté zhoršenie e, situácie. A to isté bolo povedané aj e, v dokumente texte, ktorý bol predložený v apríli a ten sa týka sociálneho rozmeru Európy. To je ten, reflek, ten dokument reflexie tzv. A to je veľmi e, problematické, pretože vieme, aké sú migračné procesy v Európe, vieme, čo sa snažíme dosiahnuť, pokiaľ ide fungovanie jednotného trhu. Takže preto si myslím, že by sme sa mali snažiť a E, požiadať komisiu, aby aktívnejšie pracovala tak, aby sme mohli úspešne uzavrieť e, proces určovania alebo nominovania e, riadiacich orgánov. Myslím, že by komisia mala ešte aktivnejšie spolupracovať s členskými štátmi, aby naozaj dochádzalo k plnej absorpcii a implementácii fondov. A ak dovolíte, ešte e, jedna vec. Je tu istá pripomienka k tomu, čo povedal opäť pán Polčák, pokiaľ ide o FC a ESIF. Je jasné, takisto e, ste to povedali aj vy, že treba hľadať e, synergie, ale netreba zabúdať ani na samotné jadro koheznej politiky. Prečo to hovorím? Lebo je zjavné, že kohezná politika je motivovaná verejnými investíciami a verejné investície samé o sebe súvisia s rôznymi sociálnymi čle, e, cieľmi, ktoré majú rôzne spoločnosti. Takže ja si myslím, že by sme mali e, zasiahnuť do sféry koznej politiky, pokiaľ hovoríme iba o navrate alebo navratnosti investícií. Takže mali by sme sa snažiť na novo rozvinúť koheznú politiku, ale ponechať si jej základ. Takže treba hľadať tie synergie, to je pravda, ale trochu inak. Takisto chcem ešte povedať, že e, vaše stanovisko zdôrazňuje najdôležitejšie aspekty e, rozpočtu a ja samozrejme navrhnem nejaké pozmeňovacie návrhy a tie sa budú je práve toho, čo som teraz spomenul. Dobre, ďakujem pekne. E, ďalej e, ďalšia kolegyňa, pani Váňa. Prepačte, ja tu zastupujem kolegu, ktorý tu nemôže byť osobne, tieňového spravodajcu, ale napísal mi nasledovné veci podporujem pána Vedenského, ktorý povedal, že rozpočet by mal postup, podporovať európske politiky a nie naopak. A to je náš hlavný bod. Sme veľmi sklamaní s tým, čo je uvedené v správe dvoru auditorov číslo 31, kde sú kde varovanie, pokiaľ ide vysoké riziko toho, že sa nesplní cieľ toho, aby aspoň 20 európskeho rozpočtu sa použilo na klimatické účely. Komisia by sa naozaj mala snažiť v tomto ohľade konať v posledných, alebo intenzívnejšie v posledných rokoch eh, tohto finančného programovacieho obdobia. Mali by sme pracovať na cieľoch vyplývajúcich eh, z dohody COP21, tak ako ju EU eh, e aj jednotlivé členské štáty podpísali. My súhlasíme, že finančné nástroje by mohli zohľavať, zohrávať dodatočnú úlohu ku grantom, ale tie by sa mali používať iba vtedy, keď sa ich pridaná hodnota jasne ukáže, a viete, že zelení sú kritickí voči e, FC, podobne ako dvor auditorov a Takže kombinácia FC, SI v poriadku, ale nie nahla, nahla, e, nahradzovanie koznej politiky zo strany FC. A chceme zvorniť takisto dôležitosť koznej politiky, pokiaľ ide o efektívnu implementáciu rodového rozpočtovania a dosahovania cieľov rodovej eh, rovnoprávnosti, pretože rodová, rodový mainstreaming to je právna povinnosť vyplývať z našich zmluv a takisto by to malo byť aj pri eh, koheznej politike aplikované. Ďakujem pekne, pani Matos. Ďakujem. Sú tu viaceré rôzne témy, s ktorými možno súhlasiť. Napríklad nízka miera e, platieb e, v jednotlivých e, národných orgánoch. My sme to na výbore spomínali už v novembri 2014 a potom tam bolo aj ďalšie, bolo tam ďalšie uznesenie, kde sme spomínali tento nedostatok platieb, ktorý má potom negatívny dopad na ďalšie fungovanie koheznej politiky. Takisto chcem zdôrazniť opozíciu, pokiaľ ide o E, neúspešný experiment FC, FC 1.1 už jasne ukázal, že to nie je užitočný nástroj. Ja vítam e, skutočnosť, že chceme mobilizovať 1,2 miliardy eur z Fondu Solidarity pre uh, obeti zemetrasení, ktoré sa uskutočnili v, alebo udiali v auguste 2016, ale pokiaľ ide o nejakú budúcnosť, tento fond by sa mal e, zmeniť na taký e, permanentný núdzový fond vzhľadom k tomu, že tých prírodných katastrof je čoraz e, viac, či sú to zametrasenia požiara a tak ďalej v Španielsko, Portugalsko a podobné krajiny. A potom sociálne náklady, to tiež súvisia s rozpočtom na 2018 roku 2017 Taliansko dostalo 85% utečencov roku 2016 viac ako 300 tisíc utečencov a migrantov prišlo do Talianska. 180 tisíc, e, teda, teda 180 tisíc do Talianska, 160 tisíc e, do Grécka, to pôvodné číslo bolo celkové, ale dostali sme z migračného fondu iba malú platbu. A e, teda je to téma, ktorá ovplyvňuje mnohé komunity, ale tu na výbore regi chcem pripomenúť, že máme tu e, dôležitosť e, e, relokácie a presidlovania. Mali by sme to na európskej úrovni robiť a spomínať sa každým aj na rade. To by bolo dôležitejšie než iba tie prázdne slova. Ďakujem pekne, sú tam nejaké ďalšie otázky od strany deňových správodajcov. Ak nie, tak ak dovolíte, zareagujem na niektoré pripomienky. Ďakujem pekne za vaše príspevky. Ja očakávam pozmeňovacie návrhy k návrhu stanoviska. Plne súhlasím s pánom Polčakom, bolo to už povedané aj počas našej diskusie tu, že sú dva hlavné ciele rozpočtu 2018. Poprvé, rast a konkurenceschopnosť a potom bezpečnosť a teda aj širšie brať na bezpečnosť Európskej únie a európskych občanov. A dôvod, prečo to nebolo v stanovisku uvedené, je, že sa tu sústredujeme najmä na hospodársky rast a schopnosť a pracovné e, miesta, ale pokiaľ navrhujete alebo navrhnete nejaký pozmeňovací návrh, tak budeme diskutovať o tom, ako tieto vysoké priority Európskej únie môžeme dať do rozpočtu na 2018. Ďakujem, e, že ste ma podporili, pokiaľ ide o naše myšlienky v súvislosti e, s platbami operačných programov, pretože e, možno e, vyplýva z toho návrhu stanoviska, že tie platby nebudú dostačujúce. Neviem, či je možné, aby sa ďalej ešte e, zvýšili, ale minimálne my si uvedomujeme, že to nestačí. A toto je celý proces, ktorý e, opäť vytvorí práve ten skos e, ku koncu tohto programovacieho e, obdobia, čo je veľmi nebezpečné pre všetky programy. Potom pán Pirinsky, ja plne súhlasím, súhlasím, že politiky tá prvá a ten rozpočet teda voči všetkým politikám, nie iba kohezné politiky, ale všetkým politikám Európskej únie e, sú v nejakom vzťahu, ale tu sa venujeme rozpočtu na tomto fóre. A preto ja zvorazňujem úlohu e, politiky. To je tá prvá časť stanoviska, ale akceptujem aj akýkoľvek pozmeňovací návrh v tomto smere. Ja ďakujem pekne, pretože rozpočet je nástrojom, ako implementovať e, politiku v Európskej únii. Nemáme analýzu implementácie operačného programu zatiaľ. Um, viete, že výbor regi je aktívny, tlačíme komisiu, aby nám dala informácie. Viete, že máme ústne otázky na plenárke, máme to k uzneseniam a snažíme sa dať istú rýchlosť, istú, isté tempo tejto implementácii a dať podporu komisii, aby žiadala členské štáty, aby boli aktívnejšie, pretože v tejto hre, e, tak povediac, je úloha členských štátov veľmi dôležitá. Môžeme opakovať stále, aké je dôležité implementovať, ale pokiaľ nemáme projekty alebo nemáme požiadavky, pokiaľ ide o platby e, zo strany členských štátov, tak nemôžeme vlastne manažovať nič. Toto sú dve strany implementácie. Takže dúfam, že toto budeme mať k dispozícii, túto analýzu do konca roka a dúfam, že nejaká analýza bude v tej 7. koheznej správe a dúfam, že špeciálna správa komisie sa zjaví ešte pre to 7. koheznou správou. Čo sa týka FC, viem, že v niektorých prípadoch sa nezhodneme Snažila som sa zdôrazniť význam synergii. Čiže nie je nejaký konflikt medzi dvoma nástrojmi, ale prípadná súhra. Možno, že by bolo dobre to tam ešte upresniť, rozvinúť myšlienku synergii a doplnkovosti, ale nehovoriť o nejakom nahrádzaní. To určite spraviť môžeme, ale je dôležité, aby sme využili nový nástroj a je dôležité ten nástroj aj používať a pritiahnuť viac e, súkromných investícií aj pre verejné projekty. Pani Vana, ciele COP21 Vlastne o to ide v, operačných, e, v operatívnych programoch. Plánovali sme 20 Vieme, že je to trochu otázne. Príjmem e, pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Ide o výkon celého rozpočtu a ak sa zlepší, e, plnenie rozpočtu v roku 2018, tak to bude pozitívne. A potom predchádzajúce obavy o dostatočných prostriedkoch pre platby, tak to bude ešte <clears throat> dôležitejšie, pretože ak e, zlepšíme plnenie týchto cieľov súvisiacich s životným prostredím, tak e, budeme mať aj inú úroveň platieb, dúfam. Takže sa teším na vaše pozmeňujúce, doplňujúce návrhy eventuálne. Pani Damato, prírodné katastrofy. Snažili sme sa e, naozaj v maximálnej možnej miere tento rok, ale sociálna inklúzia a prostriedky finančné pre migrantov, to je trochu mimo rozsahu pôsobnosti politiky súdržnosti, Dokonca je možnosť využiť niektoré prostriedky na projekty, ktoré majú riešiť migračné otázky. Vieme, ako to dopadlo v niektorých členských krajinách. Otázka znie, či by sme mali e, využívať viac e, kohezných prostriedkov, alebo či budeme žiadať samostatný rozpočtový riadok. Ja mám pocit, že komisia chce využiť iný rozpočtový riadok. Na to isté platí pre členské krajiny. Môžu využiť štruktúralne fondy, ak chcú na takéto činnosti. Môžeme e, to tam spomenúť v pozmenujúcom, doplňujúcom návrhu. Ja by som ho akceptovala, keby ste ho e, naformulovali Ďakujem teda za rozpravu. <clears throat> Prepačte, že som zabudla ešte na Európsku komisiu v snahe zodpovedať všetky otázky. Takže nech sa páči komisia. Pán Holmes. Odpoviem možno na tri rôzne aspekty. Poprvé, dostatočné platobné prostriedky, ktoré komisia vyhradila na rok 2018. Keď sme navrhovali tie sumy, skoro 20, o 26, 5, 26 viac ako v roku 2017, tak sme vychádzali z viacerých aspektov, napríklad výhľady členských krajín v platbách na rok 2018 napríklad. A je, teraz sme na konci júla a vieme, ako by mal vyzerať rok 2018. Sú tu odhady a mohlo to byť navýšené. A ďalšia vec, e, začína 5. rok programovacieho obdobia a mohli sme si porovnať e, plnenie s piatým rokom viacročného finančného rámca. Takže programy by mali plňať na, naplno. Už v 2018 takto teda aspoň e, očakávame. A ešte stručne spomeniem aj to, že členské krajiny budú musieť uplatňovať pravidlo N plus 3 v roku 2018 a to sme zohľadnili aj pri odhadovaní platobných potrieb členských krajín. Ale potom e, otázka, či tých prostriedkov je dosť. Pri navrhovaní rozpočtu tých e, prostriedkov bolo dosť podľa našich výpočtov. A potom určovanie zatiaľ to nebolo e, neproblematické začali len prichádzať prvé návrhy, ale očakávame, že väčšina projektov už e, bude možno, že hotová koncom septembra, na konci 3. štvrt roku alebo najneskôr na konci e, roku 2017. A ešte k súčasnému súčasnej miere plnenia. Rok 2017 začal aby, ako to mám povedať, um, trošku neisto mali sme žiadosti, ktoré predstavovali iba 15 z toho, čo, o čo členské krajiny mali žiadať v roku 2017, ale sú pozitívne znaky, napríklad eh, v júni eh, iba pre regionálnu politiku ARD, ARDF a um, je to 1,1 miliardy a presne toľko sme očakávali. A je tu pozitívna tendencia, teda, a tá by sa mala potvrdiť aj budúci mesiac. A potom budeme môcť povedať, že sa e, rozpočet e, za rok 2017 v plnej miere aj vykoná. <clears throat> Ďakujem pekne, tým môžeme uzavrieť tento bod, aj rozpravu pripomenúť lehotu na prekladanie pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. E, štvrtok 20. júl a teším sa na vaše návrhy a potom začnem e, pracovať na návrhu stanoviska. Hlasovať sa o ňom bude 7. septembra. Takže tu končíme rozpravu o prvom bode nášho programu. Ideme na ten ďalší a tým je diskusia s komisárkou Margrete Vestager. Ona ale príde o 10. hodine, čo znamená, že máme 15 minút prestávku na kavu. Ďakujem. Ladies and gentlemen, members of Regi Committee. Vážení prítomní, vážení hostia, je mi potešením privítať komisárku Vestager na zasadnutie nášho výboru pre regionálny rozvoj. Komisárka je zodpovedná za konkurencieschopnosť na komisii 17. mája napísala viacerým predsedom e, výboru Európskeho parlamentu a oznámila, že komisia schválila viacero zmien, čo sa týka konkurenčných e, pravidiel. E, v prípade štátnej pomoci to bude mať veľký dopad aj na správu politiky súdržnosti v členských krajinách. List je aj na webovej stránke online verzia nášho newsletteru a som rada, že komisárka prijala pozvanie, prizna náš výbor dnes a vysvetliť teda <clears throat> význam týchto nových pravidel, čo to pre nás znamená. V prvom rade samozrejme dostane slovo pani komisárka, aby nám to uviedla. Zhruba 15 minút. Máte čas a potom dostanú slovo jednotliví poslanci, poslankyne. Budete sa môcť vyjadriť, položiť otázky. Takže ešte raz ďakujem, že ste prišli, pani komisárka, máte slovo. Ďakujem, prepačte, že som trošku meškala. E, využili sme e, sviežosť dnešného rána. Prišla som teda e, pešo Ďakujem za pozvanie ešte raz a ja cením si možnosť prísť na váš výbor, pretože spoločné máme to, že chceme najlepšie využívať verejné prostriedky a uistiť sa, že súkromným firmám umožníme čo najlepšie fungovať a teda ehm, konkurovať si v maji sme zjednodušili pravidla o štátnej pomoci pre niektoré verejné investície. Bude to pozitívne pre pracovné miesta a e, hospodársky rast v regiónoch a som rada, že o tom môžeme tu dnes hovoriť. <clears throat> Tieto pravidlá o štátnej pomoci e, vypracovali naši predchodcovia, aby trhy fungovali v prospech spotrebiteľov, aby sme, boli, aby sme mali najlepšie mm, produkty inovatívne za najlepšie ceny, ktoré zaujímujú spotrebiteľov, takže aby sa nedarilo iba tým podnikom, ktoré najviac dotujú e, ich vlády. Ale keď sa pozrieme na konkurenciu, tak niekedy sa práve toto deje, že štátna pomoc e, E, možno, že nemá až taký vplyv na európsku konkurenciu a preto sme sa snažili zjednodušiť naše pravidlá v maximálnej možnej miere. Mali by sme sa pozrieť na štátnu pomoc, keď e, zasahuje do konkurencie, ale ruky preč, keď e, je jasné, že to nejako neohrozuje konkurenciu na európskej úrovni. Máme všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách a sú tam podmienky, za akých európske krajiny môžu poskytovať štátnu pomoc bez toho, aby e, to oznámili komisii, aby e, žiadali o povolenie. Môžu o tom rozhodnúť samé. V máji sme zjednodušili toto nariadenie v prípade e, prístavov a letísk a pravidlá sme zjednodušili aj v prípade E, dotovania kultúry a najvzdelenejších regiónov. To je iba prvý krok na dlhej ceste, ktorá ešte ani zďaleka nie je za nami. Nedávno sme zjednodušili tieto pravidlá o štát pomoci a chceli sme e, najlepšie využívať európske prostriedky tam, kde to najviac zaváži. Pred rokom sme schválili nové o nový dokument o definícii štátnej pomoci a v tomto dokumente ide o to vyjasniť, čo je štátna pomoc a čo štátna pomoc nie je e, v zmysle zmluvy. Je napríklad jasné, že väčšina investícií do ciest, e, železničných dráh a vodných, e, vodovodných systémov nie je štátnou pomocou v zmysle zmluvy. A v dokumente sa taktiež jasne uvádza, že čiste e, miestne služby a investície taktiež nie sú štátnou pomocou, pretože to nemá vplyv na cezhraničnú <clears throat> konkurenciu. Ale je jasné, že častokrát takéto investície sú zásadné pre občanov, preto e, tú pomoc vlády e, poskytujú, preto sa takéto služby dotujú a investuje sa. Môže to byť napríklad investícia do starobincov, môžu to byť e, všeobecné nemocnice alebo e, modernizácia miestneho prístavu, ale ktorý využívajú väčšinou iba miestni rybári môže, byť aj, môže ísť aj o verejnú pomoc regionálnym médiám, ktoré e, sa vydávajú v regionálnom jazyku, napríklad v Španielsku. K tomu sa komisia nemusí vyjadrovať a je to pozitívne, pretože členské krajiny tak posilnia svoju rozhodovaciu schopnosť. Naše nariadenie sa vzťahuje iba na investície, ktoré štátnou pomocou sú. Dokonca ešte aj pred nedávnymi zmenami nariadenie e, umožňovalo 95 nových opatrení vo výške 26 miliard eur ročne. Pri týchto e, investíciách nikdy nebolo e, nutné sa pýtať komisie. Nariadenie sa týka aj verejnej pomoci do oblasti energetiky, životného prostredia, širokopásmového internetu a inovácií. Hlavné zmeny, ktoré sme spravili v máji, sa týkajú prístavov a letísk. A prečo sme tie zmeny spravili? E, vyplýva to z našej skúsenosti s prístavmi a letiskami. Mm, za uplynulé roky komisia rozhodla e, o 30 prípadoch e, prístavov a 50 prípadov letísk. Takže naozaj máme dosť jasnú predstavu o tom, čo môže narušiť konkurenciu a čo e, nejako konkurenciu narušiť nemôže. A e, konzultovali sme dvakrát aj verejnosť o týchto nových pravidlách a až potom sme ich začali uplatňovať. Tú spätnú väzbu sme naozaj vo veľkej miere aj využili. Prvými e, primateľmi sú práve regionálne letiska, ktoré obsluhujú viac ako 3 milióny e, pasažierov ročne. Týka sa to viac ako 350 prístavov, pardon, letisk v Európe. Čiže 70 všetkých európskych letisk, ale predstavuje to iba 15 e, leteckej dopravy pasažierov. Mohli by sme hovoriť o decentralizácii, liberalizácii pravidel, uvoľnení pravidel a znamená to to, že e, krajiny teraz môžu modernizovať takéto prístavy letiska bez toho, aby e, museli ísť cez komisiu žiaden predbežný súhlas, nie je potrebný žiadne oznámenie, nie je potrebné. Samozrejme, treba dodržiavať kritéria, ktoré v nariadení sú obsiahnuté, čo znamená, že sa tie isté kritéria uplatňujú vo všetkých členských krajinách. Ale naozaj bez toho, aby museli ísť cez komisiu. A išli sme ešte ďalej pri veľmi malých letiskách a takými e, m, mm, také sú tie, ktoré majú menej ako 200 tisíc e, cestujúcich ročne. To je skoro polovica európskych letísk. Možno nie sú tak ziskové ako e, veľké letiská. A to je možno, že len taký eufemizmus z mojej strany. Ale Eh, a viete to lepšie ako ja, že tieto malé letiska sú kľúčovou infraštruktúrou, eh, spájajú ľudí. Predstavujú menej ako 1% leteckej dopravy, aj keď, ako som už povedala, predstavuje to viac ako 50 európskych letisk. Eh, a jedno percento leteckej dopravy samozrejme to nemá veľký dopad na cezhraničnú konkurenciu, takže e, regióny a e, občania, ktorí tam žijú, môžu sami rozhodnúť, či chcú využiť verejné prostriedky na podporu takýchto letisk, vrátane operatívnej pomoci. Teraz e, pri prístavy. A opäť vychádzame z našich skúseností, tých 30 rozhodnutí, ktoré sme už prijali Kritéria sú v nariadení a krajiny môže, môžu investovať až 150 miliónov do e, morských prístavov a 50 miliónov eur do vnútrozemných prístavov. To e, e, naozaj sa dá využiť na rôzne práce a prehlbovanie prístavov. Samozrejme, s týmito e, nákladmi sa nedá v mnohých prípadoch nič spraviť, vyplýva to e, zo zemepisu, e, nezávisí to nejako od ich konkurencieschopnosti a účinnosti. Jednoducho treba ich prehlbovať, takéto prístavy, tak aby bol naďalej zaručený prístup do nich. A ešte v poslednej, posledný príklad, kultúra a športové areály častokrát tak či tak nejde o štátnu pomoc pri takýchto investíciách, iba e, veľmi málo veľkých projektov je štátnou pomocou a teraz e, väčšina ani z takýchto nepotrebuje súhlas komisie teraz e, jedna z hlavných oblastí, pretože viem, že sa o to mimoriadne zaujíma váš výbor. Ide o najvzdelanejšie regióny. Ide o tie, ktoré stoja pred naozaj veľmi vážnymi výzvami. Niektoré sú tisícky, tisícky kilometrov od európskeho kontinentu. A e, tak tiež sú teda vzdialené od európskeho trhu. E, žijú z mála e, produktov a Častokrát podniky naozaj znášajú dodatočné náklady, ak pôsobia v takomto veľmi vzdialenom regióne. Skoro vždy sme členským krajinám umožňovali e, odškodňovať podniky ktoré znášajú takéto dodatočné náklady. A teraz sme to ešte viac zjednodušili. V nových pravidlách je jasné, že je možné odškodniť e, podniky za akékoľvek dodatočné náklady, ktoré znášajú kvôli toho, kvôli tomu, kde pôsobia, teda v takomto veľmi vzdialenom regióne. A e, platí to, to pre celé e, odvetvie hospodárstva, žiadne odvetvia nie sú vyňaté a toto naozaj pre členské krajiny zjednodušuje. Samozrejme, každá zmena eh, musí byť nejako vyvážená. Keď zjednodušíme pravidlá, tak eh, vlády Členské krajiny majú väčšiu zodpovednosť, pretože sa musia uistiť, že investície nie sú škodlivé pre konkurenciu. Takže je dôležité, aby sa členské krajiny uistili, že keď sa rozhodnú investovať, tak e, budú plne rešpektovať kritériá obsiahnuté v nariadení a tie platia plošne pre všetky krajiny EÚ. A ďalšia vec, e, musí to byť transparentné. Tá pomoc musí byť transparentná. Každý grant, ktorý presiahne pol milióna eur musí byť zverejnený online, tak aby o ňom občania vedeli, aby to mohli médiá sledovať, aby sa to dalo prípadne nejako spochybniť, aby bolo jasné, ako sa peniaze využívajú. Je to e, dôležitá súčasť demokratickej diskusie, využívanie prostriedkov a transparentne potom vlády môžu povedať, takto sme sa rozhodli, na to sme prostriedky použili a to je veľmi dôležitý predpoklad a všetko, čo presahuje 150 miliónov eur, sa musí e, vyhodnotiť e, na účinnosť, aby bolo nielen jasné, ako sa peniaze využijú, ale taktiež, či to niečo prinesie nejaké zlepšenie. Regionálna pomoc má vytvárať aj pracovné miesta a nenaopak ich ničiť. Naše regióny by nemali poskytovať štátnu pomoc iba na to, aby pritiahli nejaké podniky, aby niekde zanikli a ste vlastne zase e, e, vznikli. Takúto pomoc sme e, zakázali v roku 2014 a v našich nových pravidlách sú jasné povinnosti pre podniky, ktoré sa musia zaviazať k tomu, že nie len presunú výrobu pred tým, ako dostanú pomoc, ale taktiež, e, e, že vzniknú pracovné miesta. A samozrejme, komisia naďalej bude bojovať proti takej štátnej pomoci, ktorá vážne narúša konkurenciu. Napríklad, keď e, členské krajiny náhodne udelujú daňové výhody pre niektoré podniky a nie všetkým podnikom v danom odvetví A taktiež zakročíme, ak sa bude výrazne dotovať nejaký energetický podnik s hrozbou e, narušiť fungovanie vnútorného trhu. Takže na záver by som povedala, že nové pravidlá nám pomôžu využiť e, prostriedky, ktoré máme k dispozícii a e, nebudú narúšať cezhraničnú konkurenciu a tým sa môžu začať možno veľké veci. Členské krajiny budú môcť konať e, svojim vlastným tempom a e, rozhodovať e, zodpovedne podľa toho, v akom regióne aká investícia bude dôležitá toto nové nariadenie to duši, pretože sú tam jasné kritéria a ak sa ich budete pridržať, tak e, budete môcť e, konať bez toho, aby ste museli čokoľvek riešiť s komisiou. A naše prostriedky my môžeme zamerať na tie e, oblasti, ktoré môžu naružiť e, konkurenciu na jednotnom trhu. Ale jedna vec je zmeniť pravidla v Dánsku hovoríme, že papier znesie čokoľvek. Ak chceme, aby to naozaj cítili aj občania, tak potom treba tieto nové pravidla začať uplatňovať v plnej miere. E, používať ich tak, ako boli aj zamýšľané. To samozrejme bude chvíľu trvať. Treba sa najskôr, treba si zvyknúť na nové pravidlá a potom si treba zvyknúť ich uplatňovať. Niekedy sa e, ľahšie povie, že no nič to je Európa. a Európa nám e, nedovolí použiť peniaze tak, ako by sme ich použiť chceli, ale teraz vo väčšine prípadov uh, už sa nebude dať vyhove, vyhovoriť na Európu, pretože s tým nemá nič spoločné. Je to vaše vlastné rozhodnutie, či chcete použiť dosť veľké sumy napríklad na prístavy, kultúru, letiska, na najvzdelanejšie regióny. A myslím, že tak by to aj v demokracii malo byť. Že môžete konať zodpovedne, pokiaľ to nevadí e, druhým, pokiaľ ich to nejako e, nebude to mať na nich dopad. A myslím, že preto tu sme. E, vy ste hlavnými protagonistami, ktorí toto môžu práve e, umožniť, aby niečo neostalo iba čierne e, e na bielom papieri, ale aby to skutočne bolo prínosné pre e, všetkých občanov v našich regiónoch. Takže keď budete v kontakte s tými, ktoré tieto pravidlá budú používať, ak budú hovoriť, že ešte stále sú komplikované alebo že potrebujú viac príkladov alebo musia, chcú vedieť, na koho sa obrátiť v prípade pochybnosti, tak e, určite sa na nás obráte, pretože e, my naozaj tu chceme byť aj e, potom, aby sme sa uistili, že sa tie pravidla aj uplatňujú, pretože tam sa môžu osvedčiť nielen na papieri, ale potom naozaj v skutočnom živote. Ďakujeme veľmi pekne, pani komisárka. Otvárame diskusiu. Majú poslanci výboru Regi nejakú otázku? Máme aj zoznam. Pán Olbricht bude prvý. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Mám jednu poznámku a dve otázky. Poznámka je, chcel by som poďakovať pani komisárke za prezentáciu. Je to rozpráva o zjednodušovaní. Často hovoríme o zjednodušovaní, ale to sú len iné slova, úpravy slov, hm, drobné, redakčné úpravy, ale tá, toto zjednodušenie v skutočnom živote je niečím zásadným, niečím celkom iným. A na toto čakáme. Komisia veľmi jasne hovorí, že chce urobiť veľké veci a takisto aj malé veci. Treba zviditeľniť veci pre ľudí a pre aktérov. Vedia aktéry, čo sa deje? Ja neviem. Na lokálnej regionálnej úrovni a úrovni samozprávy na národnej vedia aktéry, čo sa deje, čo už sa udialo a čo bude v budúcnosti a prečo. Sú rozhodnutia, ktoré treba prijať. Politické rozhodnutia, čo sa má diať v budúcnosti. Takže moje dve otázky sú. Prvá konkrétna, známy príklad sociálne bývanie v Holandsku Sociálne bývanie v Holandsku pred pár rokmi vyvolalo problém medzi e, dvoma rôznymi skupinami aktérov v Holandsku. Až to vyvolalo stiažnosť na Európsku komisiu a nikto nerozumel, prečo komisia zasahuje do cenotvorby pri sociálnom bývaní v Holandsku. A to ešte stále sa nevyriešilo. Ak by sa to vyriešilo, boli, bola by to dobrá správa, ale veľa ľudí, ktorí pracujú v oblasti sociálneho bývania, nevedia, aký bol výsledok a celé to je neprehľadné. Ľudia naozaj nevedia, ako sa to celé vyriešilo v tejto oblasti. To je otázka, a aká koordinácia medzi rozličnými politikami, medzi rozličnými komisármi existuje. To, čo hovoríte, by sa dalo preložiť do narokovateľnosti politik a finančných politik, štátnej pomoci. Veľmi často máme rozpravu, e, či je nejaký výdavok narokovateľný alebo nie. A často sa odpovedá, nie je narokovateľný, je to typ, ktorý sa volá štátna pomoc. Ako by sa dalo reflektovať to, čo hovoríte, do nárokovateľnosti na platenie sociálneho bývania, kultúry, športu, letisk? Bol som správodajcom pre RDF, hovorím to, čo dobre poznám. Ak komisia povie, že to je príliš komplikované, e, nie je to dobre, mali by sme to urobiť teraz. Koordinujte sa. Súčasťou vašej práce je aj politika súdržnosti. A veľmi jasne potrebujeme pravidlá rokovateľnosti. Thank you very much, Mr. Albrecht. Veľmi pekne ďakujeme, pán Albrecht. To slovo má e, ďalší rečník. Ďakujem, pani predsedajúca, hovorí pán Miltenburg. Za našu skupinu politickú by som rád e, privítal pani komisárku Vestager za to, že prišla medzi nás Naozaj ste odviedli vynikajúcu prácu pri revidovaní e, predmetného nariadenia. A teraz tu máme text e, revidovaného nariadenia a dúfam, že sa nám podarí ozrejmiť si niektoré prípady, kde vzniká konkurencia medzi vnútrozemskými prístavmi a e, externými morskými prístavmi v Európskej únii, kde sú stiažnosti vo výbore TRAN Eh, o týchto stiažnostiach dobre vieme, som tam členom. Musíme si tieto veci vyjasniť. Musíme zistiť, či bude to, čo eh, tu hovoríme slovami, fungovať v praxi. Vláda si vždy podporuje svoje vlastné prístavy a v tejto revízii musíme zistiť, ako to bude fungovať. V Holandsku eh, hovoríme o tom, že prístavy musia platiť komerčnú daň, ako keby boli súkromné firmy. Keďže sú súkromné firmy, nemôžu sa vyhnúť takejto platbe a e, nemienime dopustiť, aby sa e, na tom istom ihrisku hralo podľa rôznych pravidiel. A raz je niekto súkromná spoločnosť, musia platiť dane. Teraz tu máme 150 miliónov eur ako prach Máme tu investície do letisk a jedna z otázok je, ako toto všetko bude fungovať v praxi, v teréne. Čo sa týka letisk a spádovej oblasti, sú príklady letisk, kde spádová oblasť zasahuje do spádovej oblasti ďalšieho letiska a napríklad nákladné lety sa rieši v Maastrichte na letisku Aachen pretože spadová oblasť Maastrichtského letiska zasahuje do spadovej oblasti niekoľkých letisk, ale potom je možné podeliť si trh. Nákladné prepravné záležitosti a osobné prepravné záležitosti. Čiže až keď e, sa koláč zje, budeme vedieť, či bol dobrý. To, čo tu upečieme, uvidíme, či bude fungovať v praxi v nasledujúcich mesiacoch. Hovoríme tu o kohéznej politike. Ehm, politika súdržnosti súvisí s vývojom a inováciou. Máme správu pán Lamy. Je tu vysoká skupina, skupina na vysokej úrovni pre európske rámcové programy pre výskum a vývoj. Jedným, jedným z odporúčaní v rámci tejto správy sú synergie. Synergie medzi štrukturálnymi investičnými fondmi EÚ a rámcovými programami. Táto téma sa rieši aj v, tejto, v tomto nariadení e, výnimiek, blokových výnimiek, kde sa snažíme hovoriť o excelentnosti ako nástroji. A tá sa týka iba malých a stredných podnikov, ale ak naozaj veríme, že európske a národné programy a korešpondujúce rozpočty treba lepšie usúvzťažniť a že všetci aktéry by mali mať osoch z týchto fondov, tak potom musíme lepšie usúťažniť aj pravidlá štátnej pomoci medzi fondom ESIF a ďalším rámcovým programom. Partnerstvo s priemyselnými sektormi, s verejnoprávnymi ustanovizňami by mali byť možné. A potom aj spolufinancovanie projektov, ktoré sú v záujme pre Európu. V záujme Európy napríklad v oblasti 3D tlače ako demonstrovať 3D tlač naprieč Európou. Kolegovia z výboru pre rozpočet podporujú tento projekt v rámci tzv. Vanguardského programu. Vanguard program. Otázka znie, vyníma komisia projekty, ktoré majú nárok na pečať excelentnosti a potom viac výskumných a vývojových projektov a inovačných projektov sa umiestni v rámci štrukturálnych a e, štrukturálnych investičných fondov a potom by mohli byť umiestnené do štátnej pomoci? A ak súčasné pravidlá o štátnej pomoci sa vzťahujú aj na strategické investície, je to zaujímavý návrh. Pán Lamy zablokoval tento návrh, pretože on chce rozšíriť výnimky zo štátnej pomoci aj na transnárodné inteligentné špecializácie a na stratégie s to súvisiace. A preto je moja otázka, umožníme to? A moja tretia otázka. V rámci politik máme európsku teritoriálnu spoluprácu, máme špecifické konkrétne programy a myslím si, že skutočne poskytujú pre Európu pridanú hodnotu. Ale zároveň sú tu problémami s pravidlami štátnej pomoci. Máme transnárodné projekty, ktoré spravujú rôzne vlády. Aké sú teda vaše plány? Konkrétne témy Európskej územnej spolupráce, rozličné verejné ustanovy, z niektoré chcú a sú ochotné podporiť projekty, ktoré sa predkladajú v rôznych členských štátoch EÚ v rozličných režimoch nahlasovania, ako môžeme uľahčiť život aktérom, ktorí sú zapojení do takýchto projektov. A moja posledná otázka sa týka tzv. blendingu, zmiešavania zdrojov. Po roku 2020 je blending príležitosťou pre Európu, ale je to mimoriadne komplexný krok. E, čo urobiť v oblasti zjednodušovania, nahlasovania štátnej pomoci, režimu štátnej pomoci, aby bol blending úspešným príbehom. Ďakujem pekne a teším sa na spoluprácu s vami v tomto výbore v blízkej budúcnosti, pretože štátna pomoc je kľúčom pri e, riešení politiky súdržnosti a po všetkej tejto práci by som vám rád zaželal veľmi príjemné leto a prestávku v práci. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Začíname s želaniami na leto, ale ešte stále sme uprostred zaujímavej rozpravy. Nech sa páči, pán Mons, máte slovo. Vážená pani komisárka, nemám konkrétnu otázku, len chcem využiť túto príležitosť a povedať, že vítam to, čo ste urobili v uplynulých mesiacoch v prospech Európy. Ako viete, aj ste to povedali, takéto najvzdelenejšie regióny e, čelia viacerým výzvom, výzvam <clears throat> a teda tie rozhodnutia, ktoré ste prijali, môžu priaznivo e, ovplyvniť život týchto najvzdelenejších regiónov. E, článok 349 zmluvy o fungovaní EÚ sa málo využíva a chcem vám povedať, že ste boli naozaj schopná e, plne využiť tento článok, dokázať jeho účinnosť e, konkrétne v posledných týždňoch. A preto vítam aj rozhodnutie Európskej komisie z decembra 2016, vďaka ktorému Francúzsko mohlo prislúbiť 38 miliónov výrobcom trstinového cukru. A viete, že tu zúri naozaj nemilosrdná konkurencia a mali vypršať kvóty a teda plus tá zúrivá konkurencia, e, o to viac bola potrebná e, táto pomoc, ktorá vďaka vám bola možná. A e, taktiež reforma generálneho režimu znamenalo, že e, bez vašej pomoci by si naše podniky e, takto dobre neviedli v zámorských francúzských oblastiach. Takže opäť je to vďaka tomu, čo ste spravili vy. A teší ma aj dobrá spolupráca, konkrétne so zámorskými poslancami tohto parlamentu. Dúfam, že to tak bude pokračovať v záujme tak našich regiónov ako celej EÚ. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz má slovo ďalší rečník. Pán Omarži, vážená pani predsedajúca, ďakujem aj pani komisárke za to, že ste prišli na pôdu nášho výboru. Európska komisia uskutočnila veľkú e, zmenu, pretože už nie je potrebné oznámenie v kontexte tohto nariadenia. Je to naozaj e, známka pragmatizmu, ide o skutočne zjednodušenie. Bez toho by táto e, zásadná zmena možná nebola. Ale sme tu na výbore pre regionálny rozvoj a chápete, že pre náš výbor <clears throat> štátna pomoc je naďalej zásadným nástrojom na e, dosahovanie cieľov v oblasti súdržnosti a stieranie rozdielov a taktiež na to, aby bola možná ešte e, hlbšia konvergencia. Preto mám otázku o potrebnom súlade v budúcnosti. Budeme musieť nad tým už teraz možnože porozmýšľať Mňa by zaujímalo, či ste už eh, na tom začali pracovať. Kolega Monskúr hovoril o najvzdialenejších regiónoch. Mňa tiež teší váš postoj pri tejto otázke, bez toho, aby som zachádzal do podrobností. Ako viete, pri e, prípade zamorských eh, regiónov sú niekedy monopoly ktoré <clears throat> veľmi ohrozujú naše ciele eh, v oblasti konkurencie. Ide o naozaj eh, veľké monopoly, ktoré ohrozujú samotný rozvoj týchto regiónov a taktiež eh, podkopávajú ciele, ktoré stanovila komisia pre rozvoj týchto najvzdelenejších regiónov. Ja myslím, že je na čase E, sa začať tejto otázke monopolov venovať. E, vy ste tú odvahu našli a vďaka vašej odvahe napríklad pri bojovaní proti obchádzaniu daňovej povinnosti e, Apple, Google len spomeniem a uvalené pokuty a presne takúto odvahu od vás očakávajú aj tie najvzdelenejšie regióny, teda začať bojovať proti monopolom, ktoré príliš dlho vyčíňajú. Takže súhrnom e, poviem, že podporujeme tie pragmatické riešenia, aj zjednodušenie, e, všetko, čo vlastne vychádza z dôvery, ale myslíme si, že štátna pomoc <clears throat> je e, dôležitým nástrojom, nevyhnutným v záujme súdržnosti. Treba na to pamätať, pretože e, nás čaká ďalšie obdobie 2020 až 2027 a táto zmena, ktorá je zásadná, pripomeniem to, e, nemôže v konečnom dôsledku ohroziť e, ciele, ktoré si e, stanovíme v oblasti konvergencie. Ďakujem. Thank you very much, Ms. Ďakujem pekne. Pani Vána, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka, za návštevu nášho výboru a za vaše podrobné informácie o nariadení. Oceňujem, čo ste povedali o tom, že papier nesie všetko, ale že aj e, ľudia musia byť spokojní, nielen papier. A náš výbor pre regionálnu politiku a politiku súdržnosti má v tomto svoju úlohu. Musíme však byť konzistentní v našich politikách, nielen v pravidlách e, súťaživosti, ale aj vo všetkých politikách iných, ktoré Európska únia e, implementuje. Chcem podporiť pána Olbrichta v téme sociálneho bývania politika Európskej komisie niekedy sa nechápe v teréne. Ja som e, z Rakúska, som z Viedne a rozhodnutie Európskej komisie zaručiť štátny pomoc len tým najodkázanejším na sociálne bývanie naozaj vo Viedni spôsobilo rozruch a nechuť pretože vo Viedni, podobne ako v iných členských štátoch, napríklad v Holandsku, ako spomenul pán Obrecht, to znamená, že by sme úplne museli prekopať náš systém sociálneho bývania, ktorý nie je vybudovaný na základe príjmu, dôkazu príjmu, ale e, my máme na to iné také zmiešané kritéria, a keď sa obmedzi štátna pomoc len na tých, ktoré, ktorí sú finančne najodkázanejší, to by znamenalo, že verejný sektor sociálneho bývania vo Viedni úplne skolabuje. Treba to teda e, lepšie zadefinovať v, tejto e, blokovac, v tomto blokovacom nariadení, nariadení o výnimkách blokových. A preto chcem povedať, že síce vítame opatrenia, ktoré sú namierené na zjednodušovanie poskytovania štátnej pomoci, najmä kde sa poskytujú jasné definície účelovo viazaných prostriedkov napríklad na najvzdialenejšie oblasti, na e, málo obyvané oblasti, aby sme sa vyhli poskytovaniu grantov firmám, ktoré poskytujú podobné služby a za ostatné roky sme to tak v ním videli aj v iných štátoch EÚ. Zajdime ďalej a zabráňme tzv. E, zhrabávaniu subvencií z rôznych štátov a podporme trvanlivosť operácií. Tieto boli zaručené na 10 rokov v CPR pre projekty z ESIFu. Je to takto zadefinované. Musíme odmietať ako zelený, odmietnúť ako zelený, vyňať pomoc pre regionálne letiska z e, tzv. prior notification. Letecký sektor je jedným z mála sektorov v EÚ, ktorý ešte stále nemusí sa zodpovedať za skleníkové plyny, ktoré produkuje a tento rezort letectva je zodpovedný za sub, má subvencovanie priame a nepriame platby, čo sa týka paliva, cezhraničné lety. Tam je veľmi veľa výnimiek pre letectvo každý rok sa tešia mnohým výnimkám a letectvo dokonca je vyňaté z, európskej emisnej, z európskeho emisného systému obchodovania s emisiami, takže regionálne letiska, ktoré sú znečistujúcimi spôsobmi e, prepravy, toto nemôžeme podporiť, máme v tom svoje pochybnosti. Najmä preto, že Európsky dvor auditorov vo svojej správe z roku 2014 jasne povedal, že unijné podpory pre letiska, granty pre letiska nie vždy vydajú dobrú hodnotu za peniaze, pretože často sú letiska príliš blízko jedno pri druhom a všetky sú financované a preto sa tieto infraštruktúry napokon začali až prekrývať. Nevšetky letiská sa môžu preukázať zvyšujúcimi sa počtami cestujúcich alebo lepšími službami pre cestujúcich. E, nie sú na to dôkazy, že sa tieto peniaze vynaložili E, dobrým spôsobom. Niekedy boli priamo až škodlivé niektoré investičné rozhodnutia a neboli v súlade s našimi medzinárodnými záväzkami, napríklad COP21 alebo Európske únine ciele energetiky do roku 2020-2030. Výbor pre regióny, pre rozvoj regióny, rozvoj regionov sa venuje rozvoju regionálnej politiky a rozmýšľalo sa o vytvorení tzv. negatívneho zoznamu na výdavky, ktoré by nemali byť povolené v rámci peňazí z, z Fondu súdržnosti. A ďalšia vec, o ktorej sa uvažuje úplné zakázanie investícií do infraštruktúry letisk. My by sme skôr radi rozšírili takýto zoznam a nie ho postavili do konfliktu so, so zoznamami výnimiek štátnej pomoci. A preto moja jednoduchá otázka znie, či robíte štúdiu environmentálneho dopadu, posúdenie environmentálneho dopadu pri vašich investíciách. Ďakujem. Ďakujem vám. Ďalšia otázka. Pán Soleno, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne za všetku odvedenú prácu. Musím povedať, hovorí pán Kosolino, že parlament a najmä tento výbor, výbor REGI, e, pozbudzujeme to, čo sa deje v rámci vašej agendy. Treba to posunúť na vyššiu úroveň nielen pri konkrétnych príkladoch, ale e, pri vytváraní identity európskych projektov. Je to niečo, čo si častokrát všimneme až pri neskoro. Okrem konkrétnych aspektov treba vyformovať Európsku úniu, ktorá je občanom blízka, ktorá je blízka hospodárskym a sociálnym hráčom, ktorá má v srdci európske občianstvo. Moja otázka prvá bude všeobecná. Začali ste veľmi dôležitú prácu na priamých programoch. Komisia si tu prevzala rolu protagonistu v programoch ako Horizont a Kozme, signifikantné kroky. A teraz, keď ide o zjednodušovanie pravidiel, toto je tiež veľký kus práce, ktorý treba urobiť. Problém však spočíva aj v nepriamej pomoci prostredníctvom štrukturálnych fondov. Mohli by sme nájsť istý spôsob, akým by sme lepšie usúvzťažnili priamu podporu Európskej komisie alebo zo strany Európskej komisie a na druhej strane nepriamu podporu cez štrukturálne fondy. To by sa zdala byť jedna oblasť, kde treba zrevidovať veci vo všeobecnosti. Druhá otázka. Veľké infraštruktúrne projekty, napríklad letiska a prístavy, za ostatné roky v Európe, aspoň teda v určitých častiach Európy, sme vytvorili zvláštne špecifické hospodárske zóny, čo viedlo, povedzme, k neferovej súťaži mm, medzi rozličnými regiónmi. Takže tieto e, špeciálne hospodárske zóny často zahrňajú prístavy a projekty e, vo veľkej mierke v infraštruktúre. Napríklad v stredozemnom, stredozemnej oblasti by sme mali mať konzistentnejšiu politiku Európskej komisie. Prístavy sú vystavené e, konkurencii a pritom by mohli byť v Španielsku, Grécku, Taliansku zdrojmi rastu. Možno by sme mali venovať viac pozornosti tomuto faktoru, kedy vynakladáme veľké peniaze. Napríklad sme veľa vložili do neapolského prístavu a za ostatných 10 rokov tento prístav stagnuje. Je tam 250 miliónový investičný program naliaty do tohto prístavu a tam to celé zamrzlo. Pretože máme konflikt s komisiou, prístav prišiel o 150 miliónov európskych investícií, Takže dúfam, že v budúcnosti budeme efektívnejší a rýchlejší, pretože takto strácame peniaze. Ale celkovo som veľmi spokojný s prácou, ktorú robíte, len chcem e, porozmýšľať, aby sme porozmýšľali nad týmito dvoma záležitostiami, ktoré súvisia s tým, čo robí výbor REGI. Ďakujem veľmi pekne, pani Damato. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem, pani komisárka, že ste medzi nás prišli. Ehm, popísali ste programy štátnej pomoci a politiky súdržnosti. Ako vieme, fondy z eh, súdržnosti súvisia so štátnou pomocou. Pravidla štátnej pomoci hovoria, že existujú ohrozené sektory. Audit eh, indikuje isté problémy a preto tu je žiaduca C, zjednodušenie. V septembri 2016 sme prijali správu, kde som bola správodajkyňou. Tematický cieľ 3, konkurencieschopnosť, malé a stredné podniky. Je tam odsek, kde hovoríme, že komisia má stanoviť podmienky štátnej pomoci, aby sa zabezpečilo, že nie sú diskriminačné pre malé a stredné podniky a tieto pravidlá majú byť v súlade s podporou firiem z politiky súdržnosti, zo zdrojov pre politiku súdržnosti. Táto pomoc by teda spadala pod nariadenie blokových výnimiek. Takže je tu otázka, aké sú pravidlá štátnej pomoci pri malých a stredných podnikoch, ako tieto pravidla nastaviť, ako, prečo ste sa rozhodli, aby FC nespadalo pod pravidla štátnej pomoci. Investície z fondu EFSI predsa nebudú ani len vyratávané v, e, nebudú spadať pod deficit, ktorý sa vyratáva v európskom semestri a nebudú pod 2,0. Prečo by mali byť rozličné pravidla štátnej pomoci pri EFSI a rozličné pri iných zdrojoch peňazí? 98 európskeho hospodárstva e, vytvárajú malé a stredné podniky. Takže je dôležité, aby nebola, neboli diskriminované. Ale veľké podniky, priemyselné odvetvia, ktoré majú najväčší dopad na verejné zdravie a na životné prostredie, firmy, ktoré ohrozujú rozvoj malých a stredných podnikov, jednoducho nie sú predmetom toľkej pozornosti e, zo strany Európskej komisie. Chcem povedať niečo o regióne, odkiaľ pochádzam. LV, Tarento. Minulý rok Európska komisia predložila 5 rôznych fóriem štátnej pomoci, ktorú dostala ILVA. Na základe tejto analýzy, aké sú opatrenia, ktoré komisia mieni prijať aby zabránila tomu, aby e, firmy zašli ďalej než za svoj trhový podiel a ako Európska komisia ochráni nás pred Indami alebo Číňanmi, indickými alebo čínskymi firmami našich občanov, lebo v podstate fungujúcu časť firmy odovzdáme súkromným firmám a nefungujúcu čas ponecháme štátu, aby to nejako zvládol. Ako toto môže fungovať? A čo sa týka environmentálneho oživenia tejto oblasti, zdá sa, že nová dohoda vylúčuje tento aspekt. Talianských občanov, európskych občanov ponechávame, z, aby zaplatili vyčistenie, environmentálne e, vyčistenie a ziskovú časť da, predávame. Najlepšiu časť firmy predávame súkromnému sektoru, Indom. A všetky výdavky musí zaplatiť verejný sektor. Pán Bogovič, nech sa páči. E, ďakujem pekne. Um. Tých spremiemb na području državných pomočí, ki myslím, so zelo pomembne in da v bistvu tisti, ki na terenu delajo kot sadja. Vy ste nám opísali nové pravidlá o štátnej pomoci, sú to pozitívne zmeny. Myslím, že tí, ktorí s týmito pravidlami pracujú, ich aj poznajú, konkrétne v prípade prístavov a letísk. My sme získali prostriedky od Európskej komisie. Ja som sa tým osobne zaoberal a v mene kolegu Novákova sa pýtam, či e, chcete zmeniť pravidla aj pri veľkých projektoch. V kontexte tohto e, nariadenia prostriedky kohezné a SCIF Viete si aj tu predstaviť e, iné pravidlá tak, aby sa vyjasnili tie situácie, ktoré v minulosti spôsobovali ťažkosti. A ešte jedna oblasť, o ktorej už hovorila kolegyňa Damato, malé a stredné podniky. Keď sa neoveruje to, ako sa využijú prostriedky z EFSI, ale pri iných programoch sa to overuje. Či ide o povolenú štátnu pomoc alebo nie. A potom ten blending. Pýtam sa, či aj tu chcete zjednodušiť e, postupy, tak aby tí, ktorí tieto prostriedky využívajú, si boli istí, že postupujú správne. Áno, ďakujem pekne, pán poslanec Papa Dimulis. Ďakujem pekne. Chcem eh, povedať, že podporujem eh, tie eh, zmeny, ktoré navrhujete v prípade prístavov a letisk v tomto predpise treba vytvárať nové pracovné miesta, treba podporiť investície, aby fungovali malé stredné podniky a takisto treba obnovovať infraštruktúru. A to je pre mňa a konkrétne pre našu krajinu veľmi dôležité. My máme v Grécku stovky rôznych ostrovov a prístavy a regionálne e, letiska v tomto prípade majú veľmi dôležitú hodnotu pre tisíce európskych občanov, um, greckých a iných. Ešte oveľa viac ako napríklad v Rakúsku. A preto si myslím, že tie zmeny, ktoré sa tu navrhujú, tie by mali obsahovať aj e, prístavy a infraštruktúry za, e, fungujúce za konečnými E, účelmi, aby tam bola e, možnosť dať do akceptovateľných nákladov aj e, štruktúry alebo konštrukcie rôznych infraštruktúr, žeriavov a tak ďalej. Takýmto spôsobom môže podporiť aj obchod. A takýmto spôsobom môžeme aj podporiť prepojenie so železničnými štruktúrami, pretože treba, aby sme v tejto veci nielen iba hovorili, ale aj konali. A myslím, že e, by bolo vhodné uzavrieť e, tento celoeurópsky systém kontroly, e, pokiaľ ide o systémy štátnej pomoci. My v Grécku sa veľmi snažíme tento, túto tému, túto otvorenú tému, ktorú ešte máme, vyriešiť. A je to niečo, čo pre všetky členské štáty. Potrebujeme vidieť, kroky, ktoré treba e, zjednodušiť na to, aby tento systém bol operatívny. A pýtam sa nasledovnú vec. Je tu možnosť zjednodušenia tohto systému, ktorý umožní aj vám e, používať jednoduchším spôsobom tento systém kontroly na európskej úrovni. A potom je tu otázka kolegyne Martin Anderson, pokiaľ ide o škandál RHI. Hovoríme tu o téme korupcie, ktorá stála milióny eur a naďalej e, pokračuje a ktorá e, naďalej v prípade severo, e, Severného Írska vlastne pokračuje. Či chcem sa pýtať, máte k tomu nejaké aktuálne údaje, alebo môžete E, pani Andersonovej tieto údaje posunúť, pretože ona vás e, žiada o spoluprácu v tejto téme. Dobre, ďakujem pekne. Ďalej. E, to boli teda otázky zo strany kolegov z výboru REG. Ja som mala tiež nejaké otázky, ale už to nestihnem, ale v zásade to kolegovia aj spomenuli námesto mňa. A chcem sa spýtať, máte, alebo myslíte si, že bude možné pokračovať s takýmito informačnými kampaniami najmä pokiaľ ide o riadiace orgány v rámci e, riadenia štruktúrálnych fondov, pretože akékoľvek zmeny v pravidlách štátnej pomoci sa týkajú e, alebo prenašajú potom aj na tieto riadiace orgány. Bolo by veľmi správne ich informovať o ďalších prípadných zmenách, pretože je to prepojené na jednu z tém, o ktorých sme tu e, intenzívne diskutovali, už to aj jeden z kolegov spomenul. Boli sme o príležitostiach pre komplementaritu a synergie medzi jednotlivými finančnými nástrojmi Európskej únie. A to sú napríklad kvázne fondy a EFSI, ale zároveň e, táto komplementarita, synergia je možná aj pre iné kombinácie, takže bolo by veľmi vhodné mať rovnaký alebo podobný prístup, podobné pravidla pre štátnu pomoc, pokiaľ chceme ísť cestou týchto synergií e, medzi fondmi aj do budúcna, najmä keď sa snažíme pritiahnuť súkromný sektor, súkromné peniaze a tam hľadať ďalšie investície do verejných projektov v Európe. E, takže to sú moje také posledné otázky, povedzme, dodatky a teraz prosím, zareagujte vy na otázky, ktoré zazneli. Ďakujem pekne. Dúfam, že na niečo z toho dokážem odpovedať. Možno niektorí budú mať pocit, že ste nedostali poriadnu otázku, teda odpoveď na vašu otázku. A dúfam, že to bude znamenať, že sa k tomu ešte môžeme vrátiť do budúcna, či už písomne alebo inak, pretože myslím že je to veľmi e, dôležité, e, pretože naozaj chceme tieto veci implementovať, ako je povedané. E, tieto veci robíme v prvom rade pre našich občanov. A máme tu fórum na vysokej úrovni, kde ministri na vysokej úrovni, respektíve sekretári, štátni tajomníci by prišli a diskutovali o širších témach a potom sa to rozdeli na pracovné skupiny, tak aby sme mohli sa e, aby sme mohli pracovať na tom, čo presne treba zmeniť, ako to zmeniť, ako robiť veci. Napríklad pripravili sme taký vzor, e, pokiaľ ide o to, ako uľahčiť členským štátom uverejňovať to, alebo informácie o tom, ako využívajú e, peniaze svojich daňovníkov, pretože potom je to ľahšie aj pre novinárov porovnať, čo sa robí tam, čo sa robí tam a ako my, ako občania alebo prípadne novinári môžeme získať prístup k týmto informáciám. Takže musíme e, sa snažiť spraviť všetko preto, aby táto facilitácia mohla nastať. A pokiaľ si myslíte, že je nejaká skupina aktérov, pokiaľ ide o štátnu pomoc, ktorá by mohla mať záujem o stretnutie, o nejaké kurzy alebo o nejakú telefónnu linku, prípadne hotline, tak dajte nám prosím vedieť a pozrieme sa na to. Myslím, že jedna z dôležitých vecí je to, je teda, že to, na čom pracujeme my, je štátna pomoc, ktorá e, škodí hospodárskej súťaži, pretože voči štátnej pomoci ako takej nemáme výhrady a členské štáty v Európskej únii e, vynakladajú veľké peniaze, naozaj veľmi veľké peniaze na to, aby robili rôzne aktivity, investície, podporné schémy, veľa rôznych vecí. Čiže nie je o to, že by sme boli proti štátnej pomoci, ktorá je dobrá, ktorá je logická. Ide o to, aby štátna pomoc nebola na škodu hospodárskej súťaže. A vidíte, že máme tu niektoré naozaj dramatické prípady, kde veľké firmy, nadnárodné spoločnosti dostávajú selektívnu e, výhodu, ktorá nie je k dispozícii iným bežným firmám v danom členskom štáte. Napríklad v prípade Belgicka e, bola vytvorená schéma, ktorá bola určená iba pre nadnárodné spoločnosti veľké nadnárodné korporácie, aj európske, ale nebolo, nebola určená pre jednoduché firmy, ako ste vypovedali viacerí. Základom európskeho hospodárstva sú predsa malé stredné podniky. To sú firmy, ktoré platia dane, ktoré vytvárajú pracovné príležitosti, ktoré realizujú stáže a tak ďalej. A práve preto je dôležité e, mať dôležité alebo dobré ustanovenia aj pre malé stredné podniky. Tie sú e, dnes e, súčasťou e, predpisu o blokových výnimkách, pokiaľ aby teda tam bola taká flexibilita umožnená, pokiaľ je na to dobrý dôvod. A teraz niektoré konkrétne otázky. Otázka sociálneho bývania. Toto je prípad, kde komisia zasiahla, lebo dochádzalo k sťažnostiam a musíme na takéto sťažnosti zareagovať a preto niekedy komisia rieši prípady, ktoré inak by problémom neboli. Ale niekto na trhu vidí nejakú situáciu a sťažuje sa na komisii. A toto všetko už je vyriešené a to, čo dnes riešime my, je respektíve nie ani tak definícia toho, čo to je sociálne alebo diktovanie toho, aké by ceny mali e, byť a my aj zohľadňujeme práve túto otázku sociálneho mixu. Ak existuje nejaký prípad, ktorý e, je takého rozmeru, že ho máme my, alebo rozsahu, že máme my e, riešiť, tak potom toto je niečo, čo môže byť vnímané a uznané ako sociálny cieľ. Teda, že to nie je otázka hospodárskej súťaže napríklad so súkromným e, developerom e, nejakej inej budovy, ktorá sa nachádza hneď vedľa tej, ktorá dostala verejnú e, pomoc. A sociálny mix to môže byť cieľ, ktorý vy chcete dosiahnuť a dôvod, prečo chcete túto investíciu vykonať do sociálneho bývania je, že chcete mať štvrte, ktoré sú rozmanité, aby nevznikali geta či už chudobných ľudí alebo naopak geta ľudí bohatých. A toto treba všetko zohľadniť. Vtedy, keď takéto prípady sú spomínané, pretože väčšina prípadov, ktoré spadajú pod ustanovenia všeobecného ekonomického zájmu, vo väčšine prípadov to sú legálne záležitosti. A čo sa týka štrukturálnych fondov a synergií. Myslím si, že by sme mali nechať e, otvorený e, dialog v tejto veci, pretože by sme mali, e, alebo chceli by sme sa dopracovať konkrétnym príkladom toho, kde sa nachádzajú bariéry v našich pravidlách. Pretože častokrát zistíme, že v rámci kontextu toho, čo je alebo nie je štátna pomoc čo sa vníma, čo sa nevníma ako žiadna pomoc, veľa, malo, e, respektíve e, málo projektov, alebo relatívne málo projektov do budúcna sa bude musieť na komisii definovať ako štátna pomoc. Čiže treba ten, e, e tú záležitosť definovať veľmi e, presne, pretože do budúcna si myslíme, že to bude relatívne málo vecí, ktorým sa budeme takto venovať. A neviem si momentálne e, predstaviť žiaden konkrétny príklad, kde e, pravidla štátnej pomoci nejakým spôsobom e, blokovali nejaký projekt. Je veľmi dôležité, aby ste pripravili konkrétny príklad, aby, ste, teda, aby sme videli, či sú nejaké veci v našich pracovných metodách alebo v pravidlách, ktoré tieto problémy spôsobujú. Pokiaľ ide o tie značky excelentnosti, ja sme povedali, že to je tam e, zahrnuté, pretože celá logika vlastne tohto systému je, aby e, boli naozaj veľmi slubné, veľmi zaujímavé výskumné projekty, ktoré sú plne kvalifikované, ale e, nemáme dostatočné finančné prostriedky na európskej úrovni, aby sme ich mohli podporiť a preto by to malo byť niečo jednoduché a ľahké pre členské štáty potom sa na túto tému pozrieť a prípadne podporiť takéto projekty. Potom pokiaľ ide o otázku prístavov. Prístavy sú veľmi e, rozmanité, v tomto je Európa e, skvelá, máme naozaj veľa e, prístavov a zďaleko, zďaleka ne všetky názejom sú v konkurencii. Niektoré sú veľmi miestneho charakteru, slúžia pre miestnych rybárov a nie je to žiadny prístav, kde by ste e, prišli, ak máte napríklad transatlantickú dopravu alebo niečo podobné. Ale potom sú veľké dôležité prístavy, e, hospodárske prístavy povedzme, ktoré na, naozaj sú navzájom v hospodárskej súťaži. A preto je pre nás prioritou e, dlhodobá snaha uistiť sa, že táto e, súťaž, ktorá medzi nimi prebieha, je spravodlivá. A to je presne otázka súkromných, e, súkromného biznisu, ktorý má platiť dane ako akýkoľvek iný. E, e, akákoľvek, akákoľvek iný podnikateľ alebo iná firma, aby sa pekne a jednoznačne oddelovalo, čo, ktorá časť je súkromná firma a ktorá časť je e, verejný alebo štátny prístav, pretože toto je dôležitá vec do budúcna, aby sme mali naozaj spravodlivú hospodárskú súťaž. potom jedna vec, ktorá sa zmenila, je, že teraz už umožňujeme toto prehlbovanie a e, možno e, pokiaľ e, by sme rekonštruovali Európu na novo, tak by sme tam mali iba tie veľké prístavy, kde možno toto prehlbovanie vôbec nie je potrebné. Ale to je iba teória, to je fantázia. Tie prístavy už tu máme, investície prebehli za staročia a kvôli geografickým faktorom proste v niektorých prístavoch je potreba ten prístav prehlbiť. A jednoducho je to potrebné spraviť bez ohľadu na to, či ste e, konkurenceschopní, e, či platíte dane a tak ďalej. Proste jednoducho to e, prehlbovanie je nevyhnutné, pretože v opačnom prípade vlastne nemáte prístav, máte iba plítke, plítku vodu. A to je vlastne ustanovenie, ktoré sa týka práve tejto otázky. Ďalšia téma E, pokiaľ novú pomoc, to je iba marginálna otázka. My umožňujeme členským štátom, aby oni e, konali zodpovedne a členský štát môže povedať, my nebudeme rozvíjať leteckú dopravu kvôli otázkam e, klímy, povedzme, ale to je rozhodnutie členského štátu. My tu hovoríme, vy o tom môžete rozhodnúť sami, ale musíte ísť podľa tých istých kritérií ako ostatné členské štáty. Takže je tu celý súbor e, kritérií, pokiaľ ide o e, ten e, predpis o blokových výnimkách a to sa týka aj tej spadovej oblasti, pretože niekedy máte letiska, ktoré nie sú v súťaži cezhranične, ale navzájom medzi sebou sú v súťaži. A potom máme dve kategórie. Väčšie letiska tam žiadna súťaž nie je, alebo veľmi malé e, letiska, ktoré možno sú v rovnakej spadovej oblasti, ale miestna doprava znamená, e, že vlastne tá sporská súťaž reálne neprebieha. A preto snažíme sa, ako už aj pán Omadže povedal, pristupovať k tomu veľmi pragmaticky a nevnímať hospodárskú súťaž všade nutne, len pretože sa venujeme hospodárskej, hospodárskej súťaži, ale proste byť e, presný a precízny, pretože vieme, čo alebo ako veľa konektivita znamená. Pokiaľ Eh, chce mať konektivitu aj v rámci eh, leteckej dopravy, treba takto postupovať. A potom eh, bola to posledná otázka, environmentálne dopadové štúdie nevykonávame, keď schvalujeme štátnu pomoc. Samozrejme, členské štáty musia environmentálnu legislatívu plniť a musia vykonávať svoje vlastné environmentálne dopadové štúdie vtedy, keď nejakú schému si pripravia. Toto je teda už úloha pre nich. Pre nás je to tak, že my, iba keď sa pozrieme na väčšiu schému, napríklad v energetike, e, či teda je to hospodárska súťaž alebo nie. Takže toto je už otázka na členské štáty. A potom je tu otázka špeciálnych hospodárskych zón. Toto je jedna téma, ku ktorej sa rada ešte vrátim, pretože môže byť e, aj dobrý dôvod, prečo mať takéto špeciálne ekonomické zóny, ale ten dôvod by nemal byť daňové úniky, pretože potom už sa to robí z nesprávnych dôvodov. A keď hovoríme o ekonomických zónach e, aj v súvislosti so zákazom e, pomoci pre relokáciu, dôvod, prečo my sme si dali čas, časové obmedzenia, kedy slúbite, e, že pracovné pozície nezrušíte 2 roky pred a dva roky po. E, dôvod je ten, že keď čas e, proste prechádza, tak e, jednoducho je, stáva sa veľmi náročným povedať, povedať, že to bolo kvôli relokácii, lebo môže sa stať, že zatvoríte pracovné pozície napríklad kvôli vývoju na trhu. Už nemáte rovnaký podiel na trhu napríklad, nemáte rovnaký objem práce a treba robiť veci inak. Takže nie je ľahké povedať, že bolo to len a len kvôli relokácii, ale samozrejme je to jeden z, dôvod, jeden z faktorov, ktorý budeme ďalej pozorne sledovať, aby sa nám nestalo, že ľudia sa budú snažiť z tých pravidel nejako um, uh, uniknúť im, povedzme, aby uh, naši uh, najomníci nemohli vidieť takú situáciu, kde sa peniaze najomníkov pozývajú na to, aby e, firmy sa relokovali z jednej krajiny do druhej krajiny a pritom prišli povedzme 20 eh, pracovných pozícií. Môžete to spraviť, pokiaľ to chcú spraviť, to je ich záležitosť, ale nemalo by to byť sponzorované, tak povediac, peniazmi daňovníkov. To je racionálna otázka a takto to aj naši občania chcú vidieť. Potom pokiaľ ide jednotlivé fondy, FC, CF e a tak ďalej, pokiaľ ide o ustanovenia FC, tam štát štátna pomoc alebo pravidla štátnej pomoci, tá nastupuje iba vtedy, keď členský štát e, do toho procesu vstupí a chce spolufinancovať. A čo sme my spravili je, že sme dali istý zjednodušený proces, ktorý je e, prioritou a to je ten zrýchlený postup, fast lane. Keďže myšlienka EFSI ako takého bola e, umožniť a uľahčiť investície v Európe, aby sme sa vyhrábali z tej krízy. Pokiaľ členské štáty spolu financujú nejaký projekt, je to tak aj v prípade FC, ale aj v prípade SEF a častokrát je tu vôbec otázka, či to je pomoc, pretože hľadiska zmluvy to nemusí byť e, pomoc, alebo e, prípadne e, vlastne situácia, kde členský štát môže robiť to, čo chce. A myslím si, že toto je veľmi dôležitý bod a budeme musieť sa k tomu bodu neskôr opäť vrátiť. V komisii sa snažíme koordinovať e, veci, čo možno najúžšie hovoríme s kolegyňou Vilto Buč, pokiaľ ide napríklad o leti, e, letiska a prístavy, samozrejme, pretože to, čo robíme my, by malo byť zladené s tým, čo robí ona. Ja e, spolupracujem aj s Korinou Kretu, ktorú dobre poznáte, aj na ďalších témach, aby sme určite mali tieto naše veci zladené. A čím viacej skúseností máme, tým lepšie sú členské žaty a tým lepšie môžeme aj tie nastavenia zjednodušovať. Posledná vec. Spravili sme isté zmeny a pokiaľ je o tie najviac vzdialené regióny hovoríme o istých sektoroch, ktoré sú stade vylúčené a nedáva to žiaden zmysel. Je to čisto iba byrokracia, iba to komplikuje situáciu a práve preto e, sme povedali, že každý sektor tam môže byť zahrnutý a dali sme tam ustanovenie, že vy môžete dávať e, veľmi vysoké úrovne. Môžete mať k tomu ešte aj ďalšie špeciálne schémy e, navyše, ale v zásade každý by mal byť zahrnutý, aby sme e, sa uistili, že e, ten prístup je taký nebyrokratický, ktorý môže v praxi fungovať, e, môže ho zaviesť e, národná vláda a ona z, tej, z toho môže spraviť z dobrých dôvodov istú vládnu prioritu. To sú najväčšie zmeny, ktoré tam máme a naozaj dúfame, že to vstúpi do platnosti v týchto najviac vzdialených regiónoch, pretože si myslím, že každý vie, aké problémy e, tu sú, akým e, čelia na trhu, e, nielen kvôli nákladom na výrobu, ale aj kvôli nákladom na dopravu a vo všeobecnosti aj kvôli tomu, že, sme, že sa nachádzajú vo veľmi náročnej situácii. A toto je oblasť, kde je možno e, najväčšia výzva. A e, isté niektoré e, zmeny, tie môžu súvisieť aj s tým, že chceme dať viac právomocí členským štátom. Snažíme sa zjednodušiť naše pravidlá na základe našej skúsenosti, tak aby sme mohli vypracovať tie kritéria, ktorými sa budú riadiť všetky členské krajiny, ale už same, bez komisie. pretože je to niekedy dosť eh, nákladné pomyselne mať eh, dočinenia s komisiou. Eh, mnohokrát sa vlastne mnohí aj nechajú odradiť. Preto chcem uľahčiť spoluprácu a chcem vás napadať k tomu, aby členské krajiny tie ustanovenia aj používali aby vedeli, že keď investovať chcú, tak e, aj môžu. Pretože podľa nás je to teraz 95 všetkej štátnej pomoci. 95 tam sa krajiny same rozhodujú. Takže už sa nebude dať hovoriť, že kvôli EÚ to jednoducho spraviť nemôžeme. Myslím, že ten signál je teraz jasný. Teraz e, e, už vlastne bude jasné, že ak sa nejaká investícia neuskutoční, tak to je to preto, že tá krajina e, si to neželá. Možno keby ste mali nejaké konkrétne e, príklady, e, zhruba o rok si môžeme zopakovať takéto stretnutie, povedať si o tom, ako to zatiaľ funguje, v akom sme štádiu. A určite môžete klásť otázky a teda uvízť aj konkrétne príklady, pretože na základe nich sa môžeme poučiť oveľa e, lepšie ako pri nejakých abstraktných diskusiách. To by som naozaj ocenila a chcem sa poďakovať aj za záujem, ktorý ste prejavili. Dúfam, že to bude tak aj vo vašich krajinách. Thank you very much. Ďakujem, pani komisárka. Naozaj to bola veľmi E, kompetentná prezentácia. Radi s vami ostaneme v kontakte, môžeme vás áno, o rok opäť pozvať a uvidíme. Dúfam, že náš záujem neochabne. Ďakujem.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 súčasný a budúci vývoj politiky súdržnosti. Nemáme lepšiu tému na dnešnú rozpravu, pretože je to nášmu srdcu najbližšia téma. Bolo aj niekoľko udalostí v uplynulých týždňoch. 7. kohezné fórum napríklad. V pléne sme diskutovali o dokumente budúcnosti financovania týchto politik, hlavne politiky súdržnosti, takže naozaj si vás veľmi radi dnes vypočujeme, možno, že nám poviete, čo je nové a aký je váš názor na ten nedávny vývoj a aj na budúci vývoj politiky súdržnosti. Nech sa páči, máte slovo, vážená pani komisárka Kretu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie na toto zasadnutie. Ako povedala pani predsedajúca, naozaj e, teraz je najvhodnejšia chvíľa o tom hovoriť. Teraz e, je všetko na stole bez tabu a musíme hovoriť o budúcnosti našej politiky súdržnosti. Viete, že hlavne budúci alebo nadchádzajúce mesiace budú zásadné e, budú mať veľký dopad na to, ako táto politika bude vyzerať po roku 2020, ako povedala pani predsedajúca. E, došlo k trom dôležitým udalostiam, ktoré sú mimoriadne dôležité pre túto politiku. 7. fórum pre súdržnosť, ten dokument, ktorý sa zamýšľa nad budúcou podobou a odporúčanie vysokej skupiny, e, pardon, skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušenie Eh, vznikla táto skupina pred 2,5 eh, rokmi, keď som ja nastúpila do tejto pozície. Čiže ide ešte aj o odporúčania na toto obdobie. Je to aj v návrhu Omnibus. Dúfam, že to schváli aj parlament, aj rada. A sú to aj odporúčania na to nadchádzajúce programovacie obdobie. Niekole, niekoľké e, moje myšlienky politiky súdržnosti poviem iba toľko, že som veľmi rada, že pri príležitosti toho fóra ukázalo, sa ukázal široký konsenzus, teda že potrebujeme ambiciozne reformy a zároveň kontinuitu. Je to prepotrebné, potrebujeme dobrú rovnovahu medzi modernizáciou politiky, ale E, nezvýšením záťaže bez nejakých radikálnych zmier, zmien každých pár rokov. A je tu teda aj ten dokument e, Komisie o budúcnosti financovania, kde o akési zamyslenie a e, dokopy takýchto dokumentov bolo 5 a vyplýva to e, z Bielej knihy o budúcnosti Európy z marca minulého roka. Sú tam aj scenáre v druhej polovici tohto dokumentu, teda e, ide iba o e, príklady možného vývoja. E, nič e, nehovorí, že sa to presne tak udeje. Môže to byť z tých piatich scenárov. Závisí to aj od e, diskusí na pôde Európskeho parlamentu. Ale pre mňa najdôležitejšie je to, čo je pred tými scenármi, teda, že budeme mať menej prostriedkov a budeme musieť robiť viac. Tak to už v živote chodí a, a budeme musieť príjmať nelahké rozhodnutia. Ale musíme mať dostatok prostriedkov na dosiahnutie našich priorít, alebo budeme musieť byť menej ambiciozni. V dokumente sa opisuje aj to, na čo sa budúci rozpečet má zamerať, teda nové výzvy, napríklad migračné otázky, e, obrana a e, nestratiť z dohľadu aj e, sociálno-hospodárskú a územnú súdržnosť, súčasný cieľ a taktiež stimuly pre štrukturálne reformy, prechod na udržateľnejší model rastu a uistenie sa, že všetky prostriedky EÚ sa budú využívať e, spoločne. Mne sa páči myšlienka jednotného súboru pravidiel, ale uvidíme, ako ďaleko sa s touto myšlienkou dokážeme dostať. Všetko to musí prejsť politickým testom a síce e, dokázať, že je tu európska pridaná hodnota pri týchto politikách aj pri každom vynaloženom eure. Takže tento dokument o e, budúcich európskych financiách hovorí práve o pridanej hodnote. Treba zosúľadiť priority a finančné potreby, to je zásadné. Ale dnes je ešte veľa definícií európskej pridanej hodnoty. Dôležité je teda, aby sme sa na tej definícii zhodli. Pre mňa to znamená Eh, uplatňovanie subsidiarity pri využívaní európskych prostriedkov. Treba ich použiť eh, vtedy, ak eh, je to účinnejšie, ako keby to bolo ponechané na národné regionálne úrady. Má to pomôcť dosahovať ciele, ktoré sú v zmluvách, sociohospodárska a územná súdržnosť, a európske, možno, že tiež bohatstvo, cezhraničná spolupráca, prispieť makroekonomickej stabilite a e, plne využívať e, potenciál rastu celej EÚ. Ale samozrejme pri zachovaní našich základných slobôd. <clears throat> Štyri kritéria sa priamo týkajú e, politiky súdržnosti. No ale čo sa týka e, konkrétne politiky súdržnosti. V tomto, tomto dokumente sa jasne uvádza, že znižiť e, alebo stiera, stieranie rozdielov medzi členskými krajinami a v členských krajinách to je dôležité pre dobre fungujúce konkurenčné socioekonomické prostredie, ktoré zaručí pokrok a je to dôležité aj pre eurozónu, kde rozdiely môžu ohroziť samotnú budúcnosť hospodárskej a menovej únie. A potom sú tam aj niektoré podnety pre budúcnosť tejto politiky, väčšia flexibilita na vyrovnanie sa s neočakávanými výzvami a problémami. Prípad Caterpillar vo Valonsku, napríklad tento rok v Belgicku. Je dôležité môcť pomôcť regiónom, aj keď môžu byť bohaté, ale ak na ne dolahne takýto neočakávaný, ne, neočakávaná udalosť. A dobre by bolo, keby sme aj na konci programovacieho obdobia mali prostriedky, teraz sme len v polovici. Uvidíme, ako to bude na konci. Preto tá flexibilita veľmi dôležitá. A taktiež potrebujeme hladší prechod medzi jednotlivými programovaciami obdobiami, lepšie lepšiu koordináciu pri využívaní zdrojov. Tá koordinácia je dôležitá pre maximálne využívanie prostriedkov, zvyšiť národnú, národné spolufinancovanie, mieru spolufinancovania, aby si to mohli privlastniť členské krajiny a zvýšiť verejné investície a zaviesť jednotný investičný fond E, možnosť trošku e, spružniť kritéria pre pridelovanie prostriedkov HDP na obyvateľa. E, to váš výbor veľmi dobre vie, niektorí to nepovažujú za dostatočne relevantné kritérium, pretože nezohľadňuje mieru nezamestnanosti napríklad aj v bohatých regiónoch. <clears throat> Rozmýšľame teda nad tým, ako to zmeniť Tento dokument je veľmi dôležitý, ale nie je to nejaké pevné stanovisko komisie. Je tam tých 5 scenárov, ktoré sú iba príkladmi. Odzrkadľuje to e, základnú e, realitu, obmedzenia, e, snaží sa kriticky pozrieť na tie možnosti, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. A tu počítam s vami vo veľkej miere, pretože práve vy môžete Ehm, rozhodnúť, ehm, čo v konečnom dôsledku bude tým scenárom. Potom sú tu samozprávy. Ja som rada, že mnohé členské krajiny sa už vyjadrili písomne o budúcnosti politiky súdržnosti. Ehm, Nemecko, Francúzsko, Taliansko napríklad jednoznačne sa vyjadrili za potrebu zachovať e, túto politiku aj e, predsedovia krajov. Niekedy je trošku rozdiel medzi tým, čo si myslí vláda a potom e, tá, tá taká nižšia úroveň samozprávy v členských krajinách. Ale je dôležité, aby bolo také jednotné stanovisko členských krajín, to je pre nás dôležité, takže preto musíte byť vy v kontakte s vašimi vládami a samozprávami, aby povedali, e, čo si myslia o tej reforme. Ich sa to týka v každodennom živote, aby sme vedeli, čo funguje, čo nie, s akými problémami sa potýkajú. Vieme o ťažnostiach, ale to nestačí. Potrebujeme aj realistické podnety a pár slov aj o skupine na vysokej úrovni pre primateľov. Stretli sa v útorok. Prišli s odporúčaniami tak na roky do roku 2020, ale aj po roku 2020. Európske pravidla by sa mali obmedziť na strategické e, investičné priority a európske prostriedky by išli cez existujúce administratívne mechanizmy. Komisia by tam zasahovala iba minimálne. Pani Michajlová, vy ste boli na e, ostatnom zasadnutí tejto e, skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušenie a určite ste si všimli, že je to podobné so správou e, pani Westfald, ktorá bola odprezentovaná v Európskom parlamente. Myslím, že sa to uberá rovnakým smerom. Táto skupina žiada o proporcionalitu, ale aj o harmonizovanejšie uplatňovanie pravidiel v oblasti konkurencie pri týchto prostriedkoch. Takže môžete možno, že klásť otázky, ak by bolo potrebné si niečo vyjasniť v oblasti e, štátnej pomoci a konkurencie. Občanom treba vysvetliť, že sú mnohé európske pravidla, rôzne európske fondy, no a preto to zjednodušenie je tak dôležité. Skupina zdôreznila aj potrebu výrazne znížiť objem legislatívy, aj usmernení v súčasnosti, aby ste vedeli, Máme 600 strán právnych predpisov a potom sa členské krajiny pýtajú na objasnenia a potom máme 5000 strán usmernení. To je trochu veľa. Chcela by som samozrejme povedať k politike súdržnosti, on, on Eh, vyjadriť sa k projektom. A to je možno jeden z dôvodov, prečo máme oneskorenia pri implementácii. Je dôležité umožniť im implementovať a nie bojovať s horami byrokratických dokumentov. Toľko na vrch jednotnú eh, príručku pravidel pre všetky fondy pre ďalšie obdobie prišiel čas, aby všetky fondy sa zjednotili, aby tak povedia začali hovoriť jedným jazykom, jazykom príjemcov pomoci, príjemcov eh, grantov. A máme tu nové myšlienky, námety. Ctené poslankyne, poslanci, budúcnosť eh, politiky súdržnosti, závisí aj od rozpráv, ktoré tu prebehnú, od námetov, ktoré zaznejú. Myslím si, že treba využiť túto dynamiku v prospech politiky súdržnosti. Využíme príležitosť a pomôžte nám pripraviť lepšiu politiku súdržnosti po roku 2020. Čo tým chcem povedať? Apelujem na vaše protistrany, na vaše regióny, vašich spolupracovníkov, aby e, sa aby čerpali zo súčasných fondov, pretože napriek ochote nie je možné obhájiť určité politiky, ak nedokážeme, že sú používané. Je veľmi dôležité. Včera som mala stretnutie z DG Regio, 700 ľudí. A poprosila som ich, aby vyvíjali stále tlak na členské štáty, aby akcelerovali realizáciu programov v praxi, aby bolo možné čerpať pridelené peniaze. Potrebujeme aj výsledky. Nie samozrejme míňať len preto, aby boli peniaze vyčerpané. Treba vytvárať nové pracovné miesta, podporovať hospodársky rast. To je cieľom tejto politiky. Je dôležité, aby sme boli všetci aktívni, lebo to je v prospech budúcnosti únie. A chcem uviesť túto diskusiu o budúcnosti politiky súdržnosti týmto spôsobom. Hovoríme o nových prioritách, som si ich vedoma, ale zároveň si myslím, že politika súdržnosti musí byť prioritou Európskej únie a zostať prioritou. Je to investičný kanál, ktorý pomáha chudobným regiónom, ale ktorý funguje aj v, budúci, v bohatých regiónoch, kde vytvára pracovné miesta. Dôležité je, diskutovať o týchto veciach nielen v Bruseli a Štrasburgu, ale naprieč Európou a demonstrovať silnú pridanú hodnotu našich politík. E, veľmi dobre viete, že malské predsedníctvo, a som im veľmi vďačná, zaviedlo myšlienku komunikovania politik lepšie. 80 našich občanov nevedia, e, že ich diálnica, ich škôlka bola postavená s príspevkom, s príspevkom z európskych peňazí, z peňazí z Bruselu. Preto je dôležité o tom hovoriť. Politika súdržnosti je veľmi dobrým prejavom solidarity partnerstva a investícií. Nie je to sektorálna politika, e, je to skutočne politika, ktorá plní priority EÚ a je úspešná aj pri evaluácii. Dokázala, že je úspešná. Vytvorili sme priamo milión pracovných miest za ostatných 7 rokov a mnohé startupy, tisícky kilometrov ciest. Je dôležité počiarknúť, že táto politika stelesňuje európske hodnoty. Som tu aby som odpovedala na vaše otázky a, a som si istá, že spolu budeme maximálne dobre slúžiť našim občanom. Poprosím vás, aby sa čím skôr prijalo nariadenie Omnibus, ktoré je tiež veľmi dôležité pre beneficientov a zjednoduší ich životy. Ďakujem. Ďakujem, pani komisárka. Čo sa týka e, tematiky Omnibus, urobíme maximum Prijali sme stanovisko a sme pripravení na trialog. A ideme do toho pozitív, s pozitívnou náladou. Dúfam, že v septembri sa začne trialog a uvidíme koniec na konci tejto, uvidíme koniec tejto dlhej cesty. A teraz, čo sa týka našej rozpravy, mám tu zoznam, je tu 10 mien, ak chceme využiť náležitým spôsobom čas, ktorý máme pridelený, poprosím vás, aby ste nepoužili viac ako 3 minúty na vašu otázku z nášho prideleného času a začína pán Harimon. Ďakujem, pani predsedajúca. Budeme hovoriť ako stály spravodajca pre Grécku pomoc a súvisiace nariadenia a potom ako podpredseda tohto výboru a ide mi o budúcnosť eh, politiky súdržnosti, ale najskôr ako stály spravodajca grécka vláda sa vyjadrila k možnostiam spolufinancovania do roku 2020 aj po roku 2020. Eh, mohli ste sa nimi oboznámiť na komisii. Ja teraz na nich pracujem, ale čakám na analýzu komisie, preto dve konkrétne otázky, kedy bude vaša analýza k dispozícii, aby som mohol začať pracovať na mojich správach. A potom druhá otázka, ako vyzerajú vaše prvé závery. Je to správne využívaná možnosť toho spolufinancovania pri konkrétnych projektoch dá sa teda hovoriť o e, úspechu pri e, zmene tohto rámcového nariadenia a potom ako podpredseda tohto výboru a budúcnosť politiky súdržnosti myslím, že je jasné, že Brexit môže ohroziť e, budúcnosť politiky súdržnosti, preto musíme mať argumenty. Napríklad to, aby predkladatelia projektov vedeli, že pravidlá sú zjednodušené, teda jednotný súbor pravidiel pre všetkých, ktorí e, vytvárajú možnosti pre investície. Myslím, že to je ten najlepší argument. A potom tí kritici politiky súdržnosti a tí, ktorí hovoria, že keď krátime rozpočet, tak e, krátime aj prostriedky pre konkrétne projekty v oblasti politiky súdržnosti. Tým môžeme povedať, že v tejto politike e, práve vďaka nej zaručujeme dosahovanie makroekonomických cieľov, napríklad vytváranie pracovných miest a e, zaručovanie rastu v konkrétnych členských krajinách. Je tu aj siedma e, správa o politiky súdržnosti. Myslím, že tam sa to aj dobre vysvetľuje, ale predsa len by ma zaujímala vaša analýza, vaše závery, či to naozaj tak je. Ak by sa nám podarilo takýmto argumentom operovať, tak by sme ľahšie mohli obhajiť e, politiku súdržnosti a jej budúcnosť. V mene socialistov a demokratov má teraz slovo pani Westphal. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem pani komisárka za to, že ste opäť prišli na náš výbor a ste ochotná odpovedať aj na naše otázky. Viete, že pri politike súdržnosti sme e, naozaj na jednej lodi. Žiadne rozdiely medzi nami nie sú a vám aj nám je jasné, že politika súdržnosti je e, prejavom solidarity. Aby som vás citovala, tento týždeň ste povedali, že politika súdržnosti je vlastne spojivo medzi EÚ a e, občanmi. Vďaka tomu vlastne tento Európsky dom stojí. A ešte doplním predrečníka. Ja som bola rada, keď ste povedali, že Európsky parlament je dôležitý, preto sme väčšinou schválili túto správu z vlastnej iniciatívy. Práve preto, že, ako povedal kolega, vieme, že politika e, súdržnosti a jej budúcnosť je v ohrození. Je to tak aj v dokumente komisie, opisuje sa tam tých 5 možností, tých 5 scenárov, ak som vás správne pochopila, tak ste povedali, že vlastne nevieme, ktorý scenár sa zrealizuje, ale najhoršie by bolo, keby politika súdržnosti bola nielen e, oslabená, ale možno, že úplne zrušená. A vnímanie EÚ v jednotlivých členských krajinách sa práve e, odohráva na základe toho, čo je konkrétne matateľné teréne, e, čo umožňujú európske prostriedky. Nie je možné, aby iba tie najchudobnejšie, najslabšie regióny čerpali pomoc. Musí sa to týkať všetkých regiónov. Všetky musia byť súčasťou tejto politiky súdržnosti, pretože v regiónoch sú rôzne možnosti. E, kolegyňa pritakáva, pretože je skúsenou regionálnou političkou. Takto jednoducho je, tie prostriedky sú potrebné. Viem, že sú tu aj e, kritici, hovorí sa o e, podmienečnosti, to je horúcou témou a v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch budeme asi hovoriť ešte aj o právnom štáte, ale naozaj treba e, pamätať na to, že ide o regióny, o ľudí, ktorí tam žijú, tých nemôžeme, eh, na nich nemôžeme zabudnúť a preto ma teší, keď ste povedali, že Európsky parlament a hlavne tento náš výbor eh, spolu s vami a podobne s myšľajúcimi komisármi. Jednoducho musíme byť na jednej vlnovej dĺžke eh, v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch, tak aby sme dosiahli rovnováhu. Ďakujem vám. Budem hovoriť kratučko, dúfam, že menej ako minútu, hovorí pani Rúža Tomášič. Zníženie sociálnych a ekonomických divergencií medzi členskými štátmi je zásadne dôležité. Únia, ktorá mieni mať súťaživú ekonomiku a zároveň sociálny trh a napredovať v oblasti spoločenskej, aj po roku 2020 treba nastaviť dobrý rozpočet z politiky súdržnosti, pretože ak nie, tak sa ďalej zväčšia regionálne nerovnosti. Poprosím o váš názor. Ďakujem, pán Van Miltenburg. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vítajte, pani komisárka. Vždy je potešením, keď prídete medzi nás do výboru REGI, dokonca aj keď je to pred letnými dovolenkami. Ďakujeme vám za Reflection Paper, za tento dokument. Je to vynikajúci dokument na reflektovanie rozpočtu na viacročný finančný rámec a Hovoríme tu o zásadných politikách. Potešilo ma, že v tomto dokumente nazvanom Reflection Paper sú zásady, ktoré potrebujeme, aby boli funkčné reformy budúcnosti. Zodpovednosť za svoje činy, zodpovedanie sa občanom, flexibilita a tak ďalej. Toto všetko potrebujeme, majúc na mysli utečeneckú krízu. Sú to vynikajúce princípy, vynikajúce zásady, ktoré treba uviezť do praxe po roku 2020. Flexibilita v rámci VFR, viacročného finančného rámca a takisto pri politike súdržnosti. Treba povedať, že vždy sú isté napätia medzi na jednej strane tematickými koncentráciami a na druhej strane stupňom flexibility, ktoré, ktorý treba zaintegrovať do politiky súdržnosti. Bol som veľmi rád, že ste spomenuli štrukturálne reformy. Myslím si, že to je kľúč v Európe, ktorá chce investovať. Investície do koheznej politiky idú ruka v ruke so štrukturálnymi reformami, najmä ak berieme do úvahy zaostávajúce regióny. Je zásadne dôležité, aby sme ich mali na mysli. Mám otázku, a tá je posledná. Keď hovoríme o zaostávajúcich regiónoch, zabúdame, že sú obrovské rozdiely aj medzi dobre rozvinutými členskými štátmi EÚ. Francúzsko, Nemecko si vezmime. Francúzsko konfrontované ne, e, s nezamestnanosťou, ktorá je dvojnásobne väčšia ako nezamestnanosť v Nemecku. Moja otázka znie, aká by mala byť úloha politiky súdržnosti podľa vás pre rozvinuté regióny v rozvinutých členských štátoch EÚ. Ďakujem. Ďakujeme vám za otázku. Pán Omarži, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúca, vážená pani komisárka. My vždy hovoríme otvorene s vami a preto vám poviem, aký mám ja pocit. Ja som e, znepokojený, veľmi znepokojený, čo sa týka budúcnosti politiky, súdržnosti vo svetle tých piatich scenárov a úvah nad eh, novou budúcou regionálnou politikou. Tým piatým scenárom. Štyri z nich eh, sú podľa nás objektívne v neprospech eh, politiky súdržnosti. Potom ten konkrétny návrh Ja myslím, že tu by sme si mali položiť zásadnú otázku a síce súlad medzi spoločnými politikami. Regionálna politika nemôže byť e, jedinou e, politikou e, za solidaritu v oceáne politík, ktoré ohrazujú práve ciele súdržnosti. A vy ste to sama zdôraznili, keď ste povedali, E, ten príklad Caterpillar v Belgicku. To je presne príklad, ktorý svedčí o tom, že obchodné politiky, ktoré presadzuje EÚ, e, spôsobujú to, že e, na regionálnej úrovni sa ťažko dosahujú tie ciele, ktoré si v rámci tej politiky práve stanovujeme. Takže je to dôležitá otázka. A preto, namiesto toho, aby sme túto regionálnu politiku spájali s ďalšími a ďalšími cieľmi, aby sme chceli cez túto politiku presadzovať všetky štruktúrálne e, reformy, ktoré by ju oslabovali. My si myslíme naopak, že by bolo dobré túto regionálnu politiku e, zameriť, zamerať na to, čo tvorí jej jadro, a síce solidaritu. Ďalšia vec Európsky parlament to odhlasoval správu, správu kolegyne Westfalen <clears throat> a v správe sú načrtnuté naše eh, hlavné želania. A my sme jasne povedali v tej správe, že sme naďalej proti makroekonomickej podmienečnosti. Teraz už eh, sa nevyťahuje bič, ale cukor a ako som počul, teraz sa uvažuje nad nejakým e, nejakými možnosťami pre tie krajiny, ktoré by rýchlejšie uskutočňovali štruktúrálne reformy. Boli by pre ne vyhradené prostriedky a myslím, že je to zhruba tá istá myšlienka. Ale regionálna politika by naopak e, mala naďalej byť e, dobre dotovaná, pretože tie ciele sa teraz v menšej miere dosahujú. Mm, naďalej by sa malo ísť cestou zjednodušenia a mali by sa naďalej stierať územné rozdiely. A preto, keď hovoríte o zavádzaní nových kritérií, ktoré by doplňali kritérium HDP na obyvateľa, my sme otvorení takýmto možnostiam, ale žiadna zmena by nemala byť na úkor tých najmenej rozvinutých regiónov EÚ a tých najvzdelenejších ešte samozrejmejšie, pretože práve tieto uh, sú najzraniteľnejšie uh, aj kvôli uplatňovaným politikám a ešte posledná pripomienka o budúcom oznámení komisie o e, najvzdialenejších regiónoch. E, má to byť v oktobri 2017. Viete, že parlament prijal správu z vlastnej iniciatívy o takýchto e, najvzdialenejších regiónoch. A mňa by zaujímalo, či v oznámení komisie bude zapracované to, čo vlastne je už známe zo strany parlamentu. Ďakujem pekne, kolegovia. Budem trvať na disciplíne. Prosím, využite pridelený čas, pretože si potrebujeme vypočuť, hádam, aj odpovede pani komisárky. Pani Ivana, máte slovo, Pokúšim, pokúsim sa byť stručná. Ďakujem, pani komisárka, že ste prišli opäť do nášho výboru. Mám podobné pocity ako pán Omarži. Obávam sa o budúcnosť politiky súdržnosti, nielen pre 5 scenárov, ktorých len jeden zahrňa vysoký rozpočet pre politiky súdržnosti, ale aj pre tón dokumentu Reflection Paper, ak mám byť úprimná. Tam je rozdiel medzi e, fórom pre súdržnosť, ktoré bolo organizované pred publikáciou dokumentu, tam sme sa aj stretli, tam bolo jasné zo všetkých prejavov, že potrebujeme silnú politiku súdržnosti, aby sme mohli bojovať s nerovnosťami Myslím si, že musíme trvať na tom, aby kohezná politika bola na prospech občanom vo všetkých regiónoch. Samozrejme, sústrediť sa treba na tie najzraniteľnejšie. Vítam najmä jeden bod, odkaz na nové kritériá, okrem HDP. Zelení veľmi dlho bojovali za takéto niečo, nové kritéria za definovanie rozvoju trošku širšie. Nezamestnanosť, klimatické zmeny, demografia, a podobne. Mohli by ste to trošku spresniť, aké vy preferujete alternatívy na komplementárne indikátory KDP a ako e, poslankyňa za stranu zelených musím povedať, že som prekvapená, takmer šokovaná, že dokument Reflection Paper nespomína záležitosť e, zapracovania klimatických zmien a boja proti ním do hlavného prúdu diania. Aj e, sú súdny aj dvor auditorov varoval, že treba vynaložiť aspoň 20 európskeho rozpočtu na boj proti klimatickým zmenám. Ako komisia mieni splniť tento cieľ pred koncom súčasného finančného obdobia? Mieni komisia zlepšiť boj proti klimatickým zmenám v tomto VFR? A rada ECOFIN sa tiež pýtala, či komisia zvýši tento cieľ, aby aspoň 40 rozpočtu EÚ splňalo požiadavky dohody COP21. Je komisia ochotná rozšíriť klimatické ciele aj na iné programy ako IRF a zoznam tzv tzv. negatívny zoznam pre škodlivé výdavky. O tých sme podrobne hovorili pred chvíľkou s pani komisárkou Vestager. Konkrétne je to e, rezort letectva, sektor letectva, takisto jadrová energetika. Hovorili sme v, tejto súvislosti o výnimkách e, a o politike súdržnosti. A moja posledná poznámka, my zelení sa dosť obávame tej jednotnej príručky s pravidlami, dokonca pre investičné fondy by to malo byť zjednotené. Máme pocit, že potrebujeme rozličné pravidlá, pretože treba vziať do úvahy rozličné okolnosti, špecifika konkrétnych fondov a dokonca by sme mali sa zamerať na harmonizovanie minimálnych systémov, aby sme navodili synergiu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Damato. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem e, ja svojim kolegom a chcem sa ešte vyjadriť e, stručne, pokiaľ ide o budúcnosť a e, prvé implementačné obdobie. Pokiaľ ide o tú budúcnosť, tak mám isté obavy, pokiaľ ide o to, ten dokument reflexie, ktorý e, ste prezentovali spolu s komisárom Oettingerom. My určite budeme obhajovať e, koheznú politiku, podobne ako aj vy. Tak, aby vlastne celá logika, celá rácio e, koheznej politiky nezmizli. Ale pokiaľ ide o to, čo hovorí pán Oettinger, teda, že nič nebolo dopredu nejako nastavené, ale v tom fóre ja si myslím, že, alebo teda nemyslím si, že tie e, témy e, makroekonomické kondicionality sa nejako spomínali, e, takže prosím, vy vždy obhajujte pozíciu, ktorú pripomenuli aj kolegovia z GUE, ktorú spomínali aj v Štásburgu, v súvislosti so správou Westfall, teda tá makroekonomická kondicionalita, to sa opäť vraciame k tomu, že sme už povedali v roku 2013, teda konečný výsledok negociácií medzi radou a komisiou e, nebude rovnaký ako e, to, čo nás potom e, vedlo k tomu slavnému článku 23. Teší nás, že vidíme teraz, že boli pridelené 1,2 miliardy eur pre Taliansko a to sa môže používať až potom, čo bude táto suma schválená zo strany Rady a parlamentu a to e, najbližšie v septembri, čiže to je až rok potom, čo sa tieto hrozné veci stali. A teda tie zemetrasenia. A mohli by sme napríklad hovoriť aj o tom, čo sa stalo aj v Španielsku. E, tam bola žiadosť navýšiť e, financie a takisto si myslím, že potrebujeme e, l, väčšiu, vyššiu rýchlosť, pokiaľ ide o E, pridelovania zdrojov. A potom implementácie, asi viete, že naše náklady od roku 2014 ďalej v Taliansku sa výrazne zvýšili. A to je vďaka e, tej task force, ktorú vytvorila komisia a to na obdobie 2007 až 2013. Čo sa týka 4%, 4% eh, eh, eh, toho 4% navýšenia 3 roky potom, čo tie programy e, začali, sú tu isté sťažnosti v súvislosti s kohesnou agentúrou, ktorá podľa všetkého používa externých konzultantov e, veľmi intenzívne a Takisto je potrebné, aby komisia tiež zavedla isté kontroly, aby nemusela stále využívať e, tú task force a na to, aby umožnila urýchlenie e, vyplacenia tých nákladov. Ďakujem pekne, to boli pripomienky od koordinátorov politických skupín. Ďalej budeme pokračovať s otázkami, pretože potrebujeme čas na to, aby sme si vypočuli aj komisárku. E, teraz poprosím kolegom a kolegov, aby dodržiavali dvojminútový limit, ak tá diskusia má ďalej pokračovať. Pán Bogovič, nech sa páči. E, hvala za besedo. Komisárka, dobrodošla v našem krugu. Ďakujem pekne. Srdečne vás vy, pani komisárka, na našom výbore. Už sme povedali, že sme spojenci, ale máme aj veľkú zodpovednosť za e, budúcnosť politiky súdržnosti. Dúfam, že sa počujeme. Takže sme spojenci, ale aj čo sa týka budúcnosti. Táto politika zvyšuje súdržnosť v Európe a solidaritu tiež. Tie menej rozvinuté regióny sa stávajú rozvinutejšími a projekt EÚ je zaujímavý ešte pre západný Balkán. Vďaka týmto prostriedkom sa realizujú reformy v členských krajinách, ale samozrejme je to oveľa viac ako len peniaze. Mení to podobu EÚ, ale sme pod tlakom, pretože prostriedkov bude v budúcnosti menej. Preto si myslím, že musíme byť rozhodní a zasadiť sa za to, aby nám v prvom rade išlo o zachovanie tejto politiky a jej cieľov. Sme teda zodpovední aj za to, že súčasné obdobie e, bude pozitívne až do roku 2020. My sme zatiaľ využili iba tretinu e, prostriedkov e, a 23-percentný podiel iba na možných výnosoch zatiaľ. Takže a nie sme jediní, aj v iných krajinách to tak vyzerá preto to musíme povedať dosť e, jasne na začiatku. Musíme sa zasadiť za to, aby sa zlepšila e, miera čerpania a realizácia projektov, preto si, e, pretože inak budeme e, naozaj podkopávať e, situáciu. Ďakujem pekne pani eh, Breso, ďakujem eh, pekne a ďakujem pekne aj pani komisárke. Ja vás chcem tiež tu medzi nami privítať. Poprvé, čo sa týka eh, zdrojov, prvá otázka. Už aj prechádzajúci rečníci spomenú všetky tie, pre, tie e, obavy, ktoré máme. Ja keďže som z výboru AVKO, chcem pri, spomenúť, že články 310 a 311 zmluvy jasne hovoria, že pokiaľ chceme spraviť nejaké dodatočné veci, treba dať Európskej únii dodatočné zdroje. Nie je možné myslieť si, že potom, čo bolo prodané na fore, tak e, že teda takto nemôžem hovoriť, že e, politika takto želená politika je hlavným e, cieľom, takže treba robiť veci dodatočné, ale treba mať k ním aj dodatočné zdroje. A veľmi sa tešíme na ten dokument o zjednodušení, aby sme sa na ňom mohli, nad ním mohli zamyslieť, ale pokiaľ ide o kalendár, e, chcem poprosiť o dve veci. Poprvé, dajme si veľmi pozor, aby sa nestalo, že nepôjdeme e, paralelne, pokiaľ ide viadočný finančný rámec a túto tému, pretože to sa nám e, mm, to by nebolo dobré a ten kalendár by mal byť zlo, e, zladený. Potrebovali by sme potom dva roky v rámci nového e, funkčného obdobia, pretože vlastne rok 2009 bol také ako keby v úvozovkách mŕtvi. Teda 2019. Takže treba na to dať e, veľký e, pozor a vy hovoríte teda, že alebo mali by ste povedať, že treba e, postupovať paralelne, treba si definovať tie základné princípy a potom paralelne konať. A potom jeden z hlavných dôvodov, prečo tam sa dochádza k tým skozom, nielen pri záväzkoch, ale aj pri samotných platbách, jeden z tých dôvodov teda je, že um, tie uh, projekty sa automaticky nejako neprekrývajú a e, okamžitým spôsobom ad hoc by mali sa proste hneď e, spustiť do tej ďalšej fázy, e, pretože v opačnom prípade, keď sa fondy dajú k dispozícii, tak stále regióny musia začať pracovať na tých projektoch. Treba rýchlo definovať všeobecné línie našej politiky a začneme autorizovať autority tie programovacie orgány a takisto regióny, e, aby mohli začať pripravovať tie projekty. A pokiaľ e, e, pokiaľ by to bolo, malo byť možné, tak treba už aj teraz pristúpiť k otázkam budúceho programovacieho obdobia, pretože inak to skôr nedobehneme napríklad v prípade Taliansko ešte nie je jasné, či dostanú financovanie a um, oni až tedy, keď tie zdroje dostanú eh, k dispozícii, tak až tedy vlastne s tým môžu eh, pracovať. To je jeden z hlavných dôvodov tých sklozov. Ďakujem pekne, pán Polček. Ďakujem, pani predsedkyni. Ja budu sa svležu do, do tých dvou minút. Ja... Ďakujem pekne, budem stručný. Podporím to, čo hovorili ostatní kolegovia. Pokiaľ ide o obranu koheznej politiky. Pani komisárka, vy ste povedali, že ste tých 700 pracovníkov na vašom úrade urgovali, aby boli činorodí, aby došlo k zrýchleniu implementácie. A zaujalo ma, že minulý týždeň práve komisia zverejnila materiál, ktorý sa týka budúcnosti európskych financií a ja som tam zaznamenal e, e, veľmi zaujímavú zmienku, ktorá hovorí o tom, že práve implementácia štrukturálnych a investičných fondov bola spomalená kvôli nábehu tých fondov, ktoré sú pre strategické investície. To si myslím, že je veľmi zásadná vec. To je proste to, čo sme sa my e, báli. Teda, že ten ďalší nástroj, ktorý bude e, daný k dispozícii, bude ohrozovať do istej miery koheznú politiku a ukazuje sa, že naša obava e, naozaj bola správna. Takže som sa spýtať, aké riešenie v tejto situácii vidíte a potom po druhé, a poprosil by som vás, aby ste sa k tomu vyjadrili otvorene, E, v súvislosti s financovaním Európskej únie sa v posledných rokoch čoraz viac hovorí o tom, e, že by tu bola možnosť podmieniť čerpanie fin- európskych e, financí niektorými inými vecami, ako napríklad právny štát, respektíve realizácia niektorých politík aj v rámci migračnej krízy. A toto je jedna z tých kľúčových vecí, ktorá aj mňa zaujíma, zaujíma aj našich občanov, ako vnímate toto podmienovanie čerpania európskych prostriedkov práve touto, povedzme, bezporuchovou aplikáciou prijatých rozhodnutí Európskej komisie a Európskej únie ako také. Ďakujem. Thank you, thank you. Ďakujem pekne. Pán Papadimolis, dve minúty. Ďakujem pekne, budem ešte stručnejší. Pani Kretu, my máme isté obavy a videli ste to aj e, vy, pokiaľ ide podkopávanie koheznej politiky. Nielen preto, e, že 4 z 5 hypotéz, ktoré komisia e, predložila, podkopávajú túto politiku, ale aj preto, že aj v samotnom texte Bielej knihy dokonca samotný výraz kohezia, súdržnosť sa veľmi málo spomína. Takmer z toho textu toto slovo vypadlo. A niektorí vaši kolegovia na komisii e, sú jasne proti koheznej politike a chcú ju znížiť a oslabiť. A ja vám chcem jasne povedať, že FC, ktorá sa, ktorý sa rozširuje z nejakého e, dôvodu, tak to nemôže byť výhovorka na to, aby sa nejak oslabovala kohezná politika. Ľudia, ktorí takýmto spôsobom uvažujú, sa mýlia, pretože v posledných rokoch roz, rozdiely um, či už e, ekonomické, regionálne alebo sociálne, sa práve že zvyšli napriek koheznej politike. A pokiaľ sa budú e, kohezné, pokiaľ kohezná politika sa bude oslabovať, tak tieto rozdiely ešte sa navýšia. A to sa netýka iba e, juhu Európy. Týka sa to aj strednej Európy, východnej Európy, Ehm, dokonca aj regionov, týka sa to aj regionov v bohatých krajinách, napríklad vo Francúzsku. Takže preto sa pýtam, aké sú tieto nové kritéria, ktoré eh, budú eh, sa venovať týmto témam, napríklad nezamestnanosť, chudoba detí alebo detská chudoba a tak ďalej. Toto tam bude zahrnuté alebo nebude? A ďalšia otázka, budete sa snažiť zvýšiť účasť členských štátov na koheznom eh, programe, na kohezných, kohezných programoch, pretože ak áno, tak na to prosím rovno zabudnite. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, e, pán Zeller. Dve minúty. Ďakujem. Prichádzam z výboru pre kontrolu rozpočtu. Tam bol generálny riaditeľ Metr a hovoril o budovaniu, o budovaní e, administratívnych kapacít pri štrukturálnych fondoch. Išlo o to, o ex ante podmenečnosť a vyhodnocovanie na základe nových pravidiel v nariadení. Aj v kontexte dohod s členskými krajinami sú tzv. pakty integrity a ide aj o transparentné poskytovanie štátnej pomoci. Komisia masívne podporovala členské krajiny ale musia sa rešpektovať pravidla obsiahnuté v nariadení. Generálny riaditeľ Lemaitre predsa len priznal, že dochádza k omeško- omeškaniu niektorých členských krajín, krajinách. Nebudem ich menovať. A hlavne v kontexte realizácie cieľov politiky súdržnosti. Tu zohráva úlohu nielen to, či sa prostriedky využívajú účinne, ale hlavne v súlade s pravidlami. A e, tu by ma možno, že zaujímal názor e, komisárky v krajinách, kde dochádza k takémuto omeškeniu a kde je deficit, aby sa možno trošku tlačilo na to, aby tieto, práve tieto členské krajiny si plnili svoje povinnosti. Nicholson. Ďakujem pekne ďalej. Pán Nicholson, dve minúty. Ďakujem pekne. Pani komisárke, chcem povedať, že má naozaj pravdu, že Európska únia by mala robiť ešte viac, pokiaľ ide o podporu toho, čo sa robí na úrovni členských štátov, pretože ja z môjho regionu môžem povedať, že na národnej úrovni a určite aj na regionálnej úrovni ľudia alebo politici e, sa nechajú pochváliť, keď Európa spraví niečo pozitívne, ale keď spraví Európa niečo zle, tak e, radi si do nej kopnú a tá sa potom už e, sama hájiť e, nevie. Ja som do Severného Írska a tam sa vždy hovorilo, že Európska únia nás výrazne doteraz podporovala v posledných e, rokoch, 10 ročiach a bez toho by sme neboli tam, kde sme, od Žaka Delora e, ďalej. A pokiaľ ide o Brexit, Počúvam tu tie obavy, pokiaľ je finančné témy a tak ďalej, ale pre nás je to ešte trochu iná otázka. Sú isté obavy, pokiaľ ide o nákladovú stránku, pokiaľ ide o vynakladanie financí z toho mierového fondu. Nevieme, kedy tie peniaze vlastne sa prestanú vyplácať, e, ako to vlastne celé toto e, prebehne a ja doma o týchto témach s kolegami alebo s našimi občanmi hovorím a chcem im povedať tie nové informácie samozrejme. E, problémy sú aj e, s tým, aby sa e, financie doplnili zo strany našej vlády. A potom je tam taká otázka hraníc. Tam sa tiež nakladajú isté e, peniaze. Dokonca ani regionálne vlády podľa mňa nemajú e, častokrát e, predstavu o tom, čo budú robiť. A to je otázka pre mňa. Takže, pani komisárka, prosím, e, venujme sa tejto vážnej téme a potom v septembri by som sa s vami rád o tomto porozprával, ako presne môžeme najlepšie postupovať do budúcna prospech našich občanov. Ďakujem pekne, ďalej pán Buda. Ďakujem pekne, pani predsednička aj pani komisárka, že ste medzi nás prišli. A Ďakujem aj za to, že vy tak naozaj aktívne bojujete za koheznú politiku. Ako ste povedali, my by sme takisto mali lepšie komunikovať. A zároveň si myslím, že by sme sa nemali sústrediť iba na e, štáty, ktoré sú príjemcami, ale aj na donorov. A kozná politika by mala byť rovnako dôležitá pre všetky štáty. Aj donory by mali pochopiť, že e, peniaze z koznej politiky e, sa nakoniec vrátia aj ich vlastným občanom. Chcem sa spýtať, aká je vaša pozícia, pokiaľ ide o pilier číslo 2 e, v rámci spoločnej polnohospodárskej politiky a ako je to prepojené na koheznú politiku. Ja som členom výboru Agri a tam sú isté veľké obavy E, pokiaľ ide tieto dve osy, kohezná politika a pilier 2. A potom otázka zjednodušovania. Za každým hovoríme o zjednodušovaní a je skupina, alebo existuje skupina, ktorá sa venuje práve tejto téme zjednodušovania predpisov, nariadení na európskej úrovni. Ale nestačí iba zjednodušovať pravidla, takisto treba robiť aj iné veci. Teda toto je dôležitá vec, ale nestačí to. Na národnej úrovni je veľa ďalších pravidiel, ktoré znamenajú, že je takmer nemožné e, presne implementovať európske, úrovni na, e, európske pravidla na národnej úrovni. Administratíva je istou prekažkou pre ľudí, aby sa dostali e, k európskym fondom. Mohli by ste nejakým spôsobom tak povedať, prinútiť vlády e, členských štátov, aby aj tie zjednodušili zase svoje vlastné pravidla? Ďakujem pekne ešte e, ďalší e, kolega, pán poslanec Maskur. Áno, my vieme, že ten trend finančný je negatívny a takisto vieme, že treba robiť viac s menej peniazmi. Takisto vieme, že treba sa pozrieť na našich poslancov, na našich zástupcov volených, aby sa snažili, aby sa tie peniaze lepšie využívali, aby nedochádzalo k mrhaniu peniazy a tak ďalej. A e, ja veľmi pozitívne vnímam to, ako vy za každým bojujete aj za tie e, regióny e, najviac vzdialené alebo dokonca nachádzajúce sa na iných e, kontinentoch. A e, ja sa pridám k pánovi kolegovi Omaržimu e, k tomu, čo on hovoril, k tým návrhom, pretože e, E, naše obavy úprimne povedané to nevyriešilo, čo ste tu e, povedali. Mám tu nejaké konkrétne otázky. E, my v našich regiónoch by sme chceli mať takú situáciu, kde v rámci viacročného finančného rámca vy zohľadnite aj tie návrhy, ktoré napríklad kolega Omarži v jeho správe uviedol. To by naše obavy trochu znížilo. Práve pokiaľ teda hovoríme o týchto eh, najviac vzdialených eh, regiónoch. Áno, ďakujem pekne. Pani Mihaus, posledná otázka. Hm. Ďakujem pekne, pani komisárka. Tak ako sa to dala očakávať, vy ste sa dnes zasadili za politiku súdržnosti, ale vážne sa vás teraz chcem opýtať následovné vzhľadom na to, čo ste povedali, vzhľadom na vaše priority, Môžete sa e, stotožniť s tým, čo je v tom dokumente komisie, hlavne e, pri financiách. Lebo sa tam krátia prostriedky pre e, súdržnosť regionov. Prosím, odpovedzte naozaj úprimne. Komisár Oettinger nedávno povedal, že ho teší, že spolu s vami môže tento dokument komisie predložiť. Takže neviem, či sa to nebude uberať trošku iným smerom. A potom konkrétne návrhy pre politiku súdržnosti po roku 2020. Eh, komisár Oettinger povedal, že až v lekte 2018 bude prvý návrh pre budúci viacročný finančný rámec. Mm, asi sa nedá do, vtedy hovoriť o konkrétnych prioritách. Takže ako vyzerá váš harmonogram? Ďakujem pekne. Samozrejme, tak ako vždy, boli by aj ďalšie otázky, ďalšie pripomienky, ale času už nemáme e, navyše, takže bude to veľká výzva pre e, pani komisárku, aby to všetko stihla e, prebrať. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som to chcela prebrať bod po bode, ale neviem, či na to bude čas, tak sa rovno ospravedlňujem. Možno niektorí vás e, budú frustrovaní, ale rada e, to preberiem aj bilaterálne. A rada by som reagovala na to, čo povedal pani Michos teraz naposledy, alebo aj ostatní kolegovia, že takisto mám isté obavy, pokiaľ ide o politiku. A boli by sme radi, keby nedošlo k nejakému veľkému konfliktu, ale e, určite môžete so mnou rátať, že budem bojovať vždy za koheznú politiku, ale nie je to môj osobný názor, iba je to proste otázka kompromisu medzi rôznymi službami, rôznymi pohľadmi. a je veľmi dôležité, aby sme mali aspoň jeden scenár, kde vôbec kohezná politika figuruje. Takže ja by som chcela eh, podporiť tie obavy, ktoré vy ste eh, spomenuli a spoločne s komisárom Ottingerom sa snažíme dať dokopy naše DG, ktoré majú odlišné možno eh, pohľady, ale sme nakoniec aj pod rôznymi tlakmi a my a tu komunikujeme aj so službami. Toto je veľmi všeobecný e, dokument reflexie. Nehovoríme tam ešte o konkrétnych číslach, nehovoríme o pravidlách, dávame iba na stôl niečo, o čom je možné diskutovať a práve preto som povedala v mojom e, prejave, že e, veľmi sa spolieham na Európsky parlament, že bude koheznú politiku podporovať. Chcem ešte povedať pár slov, pokiaľ ide o vaše otázky. Teší ma, že Európsky parlament a takisto aj vy osobne podporujete zmenu nariadenia pre Grécko, čo umožňuje Grécku e, pomôcť e, s ekonomickým rastom, takisto im to pomáha aj s likviditou, s problémami e, s likviditou a my sme e, niekoľko miliónov vlastne z národného rozpočtu e, takým spôsobom dokázali usporiť čase, keď boli naozaj tam veľmi veľké rozpočtové obmedzenia, takže aj vás, pán kolega, uistujem, že DGRG vždy vám poskytne všetky informácie, pokiaľ ide o vašu e, správu. Ako sme už aj povedali. A máme isté hodnotenie, že už teraz rozprávame s greckými autoritami a už sme teraz povedali, že špecifické opatrenia, ktoré prijal Európsky parlament, majú pozitívny dopad na grécké hospodárstvo. Momentálne poprvýkrát eh, Grécko už e, nemá riziko, že by e, mohlo prísť o peniaze z obdobia 2014. Všetky projekty boli uzatvorené, pokiaľ ide o dopravu, podnikanie, e, sociálne otázky a bolo to pre mňa veľmi príjemné spoločne s pánom premiérom Ciprasom otvoriť e, túto poslednú e, časť. Je tam ten e, tunel vlastne. Ešte musíme dokončiť e, časti v Rumunsku a v Bulharsku, ale inak vlastne budeme mať prepojenie až od Rotterdamu hotové, čo je veľmi veľký úspech samozrejme, alebo bude. A ja vám určite držím palce vo vašej ďalšej práci a sme vám naďalej k dispozícii. Pokiaľ ide o nejaký jeden, jeden súbor pravidel, samozrejme, Našim cieľom je uľahčiť život beneficientov a príjemcov a samozrejme platí, že všetky fondy mm, bojujú za to, aby mali vlastné pravidlá, ale mali sme veľmi užitočnú a živú diskusiu s pani Tyson a s ďalšími a snažili sme sa zistiť, do akej miery môžeme ísť cestou jednotného súboru pravidel. Čo sa týka koheznej politiky vo všeobecnosti. Viete, že správa príde na jeseň a budeme mať e, čas o tomto opäť hovoriť e, detálnejšie alebo dlhšie hovoriť. Pani Vesfal, ďakujem veľmi pekne za vašu správu, ďakujem aj za vašu prácu, pokiaľ ide o obhajovanie tejto politiky. Viete, že tí 5 scenárov ilustratívnych treba definovať naše priority, a potom aj rozpočet. Ja plne súhlasím osobne, že kohezná politika by mala byť vo všetkých regiónoch prítomná. Myslím, že sme už prešli tou fázou a sme sa všetci na tomto zhodli. Aj na komisii si to myslíme, že táto politika by mala naďalej byť k dispozícii všetkým regiónom, pretože tak je to uvedené aj e, v zmluvách, teda aby to bol nástroj na podporu menej rozvinutých regiónov, aby tie sa mohli rozvieť, ale zároveň aj bohatým regiónom sa tým pomáha riešiť niektoré problémy a vôbec uchovať si svoje bohatstvo. Kondicionalita je dôležitá, ale myslím, že mali by sme byť eh, ju aplikovať na širší eh, rozpočet. Myslím si, že je na nefér, že kohezná politika iba má niesť všetky tie e, výzvy, e, ktoré máme pred sebou. Na svojich pleciach máme samozrejme nové priority, máme priority, ktoré, ktorými sú vytváranie nových pracovných miest a hospodárskeho rastu a vyplýva to najmä z koheznej politiky. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu účasť, za vaše pripomienky a otázky. A pán Tomášič to bol, prepačte, ktorý e, vystúpil. Ja súhlasím s vami, že tá divergencia je dôležitá téma, rozpočty budú menšie, ale musíme bojovať e, naďalej za to. Pán Van Winterberg, e, opäť zopakujem, že kozné politiky to sú tie, ktoré nás držia pokope máme tu veľké rozdiely, sever, juh, západ, východ a sú tu rôzne aj nezhody, pokiaľ ide o rôzne témy, ale kohezná politika by mala byť všade. Vy ste sa ma pýtali konkrétne na bohatšie e, regióny. Myslím, že by sme sa mali sústrediť e, na pridanú hodnotu EÚ. To je pre nás veľmi dôležité. Vidíme to v bohatších eh, regiónoch, pokiaľ ide o inovácia, výskum, to je pre nich veľmi dôležité smerom do budúcna. A um, my chceme, aby eh, tieto regióny uh, prešli touto fázou investovania do infraštruktúry a základných vecí, pretože musíme dobiehať, ale zároveň uh, momentálne treba prestať už eh, s investíciami iba do infraštruktúry a začať investovať naozaj do budúcnosti, do takýchto podnikov, do energetickej efektívnosti, do tých rôznych tematických cieľov, ktoré e, máme e, už v tých bolších regiónoch e, sa nám podarí teda darí už dnes sa ich implementovať, dúfam, že to bude postupne aj inde. Bola by som rada, keby e, tie bohaté regióny, e, tak ako sa to už deje napríklad v Nemecku alebo v Holandsku, aby rozvíjali ďalej svoje priemysly, aby spoločne spolupracovali. Ja myslím, že v najbohatších regiónoch tento koncept partnerstva je veľmi e, dôležitý a Malo by to byť príklad aj pre menej rozvinuté regióny, tam sa veľmi zdôrazňuje výmena dobrej praxe alebo sočených postupov, to je častokrát dôležitejšie ešte možno než peniaze. Peniaze máme ale v mnohých členských štátoch ani nie sú projekty, aby sa tie peniaze mohli vynaložiť, pretože oni nevedia poriadne, aký druh projektov by to mal byť. Čiže my chceme eh, im som to pomôcť každému členskému štátu. Chcem pozbudiť členské štáty, aby využívali naše nástroje. Máme tu napríklad ten nástroj peer-to-peer -peer a aplikujeme to na základe žiadosti členského štátu, ale niekedy mám pocit, že členské štáty ako keby si poriadne neuvedomovali, čo všetko im môže ponúknuť. Ako som povedala, výskum, vývoj, inovácie, sociálna inklúzia, migrácia, to všetko sú témy, e, o ktorých e, budeme môcť e, do budúcna rozprávať, venovať sa im. Čo sa týka tých najviac vzdialených regiónov, dúfam, že nemáte pochybnosti o tom, že som odhodlaná aj týmto regiónom pomáhať. Dobre viete, že máme túto konferenciu, na ktorej sa zúčastnil predseda Juncker. Je pre nás veľmi dôležité vedieť, že budeme mať túto komunikáciu, toto oznámenie v oktobri, ktoré sa bude venovať práve týmto regiónom stretnutie, to výročné stretnutie bude vo francúzskej Guajane, kde je momentálne predsedníctvo a ja si myslím, že to bude veľmi dôležitý moment aj pre tieto regióny. Aj... Takisto zdieľam to, čo tu odznelo, že je napríklad solidarita veľmi dôležité slovo dnes viac ako kedykoľvek predtým a politiky súdržnosti súvisia aj s politikou finančnej solidarity členských štátov EÚ. Blahoželám, za, blahoželám vám k správe o najvzdelanejších regiónoch, pán Omarži. A čo sa týka kondicionality, tá bola skutočne zásadne dôležitá pre efektívne vy, využívanie daných politik. Je dôležité nepracovať izolovane, niektoré kritéria makroekonomické, keď sa nesplnia, tak minieme priveľa peňazí bez toho, že by sme boli videli výsledky pri tvorbe nových pracovných miest. Pani Vana, samozrejme, ma to znepokojuje, ale zároveň mám až takú povinnosť zostať optimistická. Na papieri sú námety, myšlienky, tabulky. A teraz je čas pre vás, Európsky parlament, zareagovať na tieto scenáre. Chcem vás ubezpečiť, že klimatické zmeny sú signifikantne prítomné a dokument Reflection Paper nešiel do podrobností v každom sektore, ale pre nás je to veľmi dôležité, že politiky súdržnosti majú tento 20-percentný spomínaný cieľ a Nemyslím si, že komis- nechcem sľubovať za komisiu, ale komisia určite preskúma všetky možnosti. Pani Damato. Nede tu o nejakú defenzívu. Táto politika preukázala svoje výsledky ako to aj ukázali výsledky ex post evaluácie. Vytvorili sme za ostatné programovacie obdobie vyše milióna pracovných miest. Výsledky tu teda sú. Takže určite tá pridaná hodnota je viditeľná. Rozpočet ako silný prvok financovacieho pilieru, to si neviem predstaviť, nebola by som taká pesimistická. Veľmi dobre viete, ďalšiemu rečníkovi odpovedám, že pracujeme ruka v ruke s Talianskom. V septembri sme už e, videli aj stratégiu pomoci ľudí, ktorí utrpeli touto prírodnou katastrofou. Videla som ľudí, ktorí bývajú teraz v autách. Nasledujúci deň, ako sme dostali informácie od talianských úradov, sme okamžite schválili soli- e, tranžu zo Fondu Solidarity. To je o solidarite. Európsky parlament aj rada sa dohodli z môjho hľadiska, sme veľmi rýchlo urobili maximum. Ale potrebovali sme počuť, čo žiadajú talianské úrady, ako vyhodnotili situáciu. Viete, že pri prírodných katastrofách máme 95 spolufinancovania, ktorými môžeme pomôcť členským štátom EÚ. Bogovič. Samozrejme, zdieľam váš názor na spoločnú zodpovednosť, ale zdôrazňujem, že pri implementácii to je 100% zodpovednosť členského štátu som si vedoma toho, že nemôžeme obviňovať členské štáty EÚ, pretože aj Európsky parlament za svoj posledný mandát trošku neskoro prijal predmetné nariadenie a potom bolo neskoro pokračovať a nadvezovať. Ale samozrejme, že tlak na implementáciu na členské štáty vyvinieme. Pre budúcnosť politiky súdržnosti to bude veľmi dôležité. Uvidíme, kým sa predloží rozpočet, či členské štáty zrýchlia čerpanie. Pani Breso, samozrejme, že zdroje sú mimoriadne dôležité. Máme správu Monty, pracujeme na tom, ako zvýšiť podiel našich vlastných zdrojov. Samozrejme, že ide o zvýšenie počtu alternatív, ako sa už spomínalo, ale Žiadne členské štáty nebudú spokojné, keď sa budú používať len tradičné peniaze, ale Európsky únijný rozpočet myslí na to, že 1% sa minie na európske záležitosti. Z každých 100 eur sa 50 eur minie na dane a z týchto 50 eur menej ako 1 euro sa odosiela do európskeho rozpočtu. Je to menej ako šálka kávy denne a z toho sa financujú nemocnice, diálnice. Treba si uvedomiť, aký malý je rozpočet únie v porovnaní s národnými, v porovnaní s potrebami a s požiadavkami, ktoré na nás sú kladené na odfinancovanie z tohto rozpočtu. Po rozšírení nemáme veľa peňazí navyše, teraz je zase hrozbou Brexit, ale členské štáty samotné by tiež sa mali dohodnúť My nemôžeme jednoducho hodiť úterák do ringu a povedať, máme málo peniazy v rozpočte, boli ste príliš ambiciozni. My musíme preukazovať tú istú solidaritu a pracovať vo veciach e, vedno. Teraz k zjednodušeniu. Pani Breso, vy ste sa ešte pýtali, a kedy bude kalendár k dispozícii. E, Budú, budúci rok bude VFR a súhlasím s vami. Ja som to navrhla tak, že VFR a nariadenie by mali prísť e, synchronne, nemali by sme to tak naťahovať, mali by sme sa poučiť z minulosti, čo spôsobili oddialenia implementácie v členských štátoch EÚ. Členské štáty sa musia pripraviť, pripraviť si projekty. Takže podľa mňa e, to treba urýchliť. Nemáme zatiaľ kalendár, ale plne s vami súhlasím, že počas vášho mandátu by sa malo aj predmetné nariadenie nevyhnutne prijať. Naozaj je to nevyhnutné, potrebné. A to včas. Mám už len dve minúty, aj že som neodpovedala všetkým. Chcete zostať dlhšie? Ja poviem niekoľko slov o komunikácii. Pán Buda, ďakujem za správu. Ide ruka v ruke s vašimi myšlienkami aj s tým, čo navrhuje rada. Myslím si, že komunikácia je veľmi dôležitá. A čo sa týka, pani predsedajúca prerušuje e, komisárku, už nebudeme mať tlmočenie. Zostať môžeme a vypočujeme si vás, len umožníte mi poďakovať tlmočníkom za prácu a pochopenie. Ďakujeme a teraz budeme pokračovať po anglicky.